Damen und Herren, ich bitte Platz zu nehmen. Dámy a páni, poprosím vás, aby ste sa usadili. Ich darf Sie sehr herzlich zu dieser Nachmittag... Srdečne vás vítam na našom popoludnejšom zasadnutí. Tu máme zasadnutie spolupráci s podvýborom pre ľudské práva a delegáciou pri parlamentnom výbore pre spoluprácu EU-Rusko. Som veľmi rád, že predseda Otmar Karas je medzi nami. Chcel by som vás tam vzadu poprosiť, pán Stucman, mohli by ste prosím vás vašich ľudí utišiť? som veľmi rád, že máme medzi sebou Michaela Chodorkovského, zakladateľa hnutia Otvorené Rusko. Pán Chodorkovský už mal, mali sme príležitosť sa s vami stretnúť v Štrásburgu. Toto je ale oficiálne stretnutie a myslím si, že pre nás je dôležité vám povedať, že pokiaľ ide o zneužívanie justície, aké nastalo v vašom prípade, z našej strany nie je akceptovateľné. A takéto rozsudky s takýmto dlhým odňatím slobody nezodpovedajú tomu, čo si my predstavujem pod fungujúcim systém, právnym systémom, aspoň tak, ako teda my vnímame. Toto je aj zároveň stanovisko Amnesty International, ktorí vás označili raz ako mm, väzňa svedomia a to obdobie 2003-2013 boli ste vo väzení a pracovnom tábore. Sme ale veľmi radi, že po vašom prepustení ste našli tú silu a odvahu, aby ste sa ďalej angažovali za ruskú občianskú spoločnosť práve preto dohráva určitú úlohu vaše hnutie Otvorné Rusko. My chápeme, že momentálne vzťahy s Ruskom sú ovplyvňované udalosťami v susedných krajinách. Situácia je kritická, ide tu o konflikty v súvislosti s Gruzínou, Gruzinskom, Moldavskom, Ukrajinou, aby som spomenul pár príkladov. A skutočne by nás veľmi zaujímalo, keby ste nám povedali aj váš názor na tieto veci, ale predovšetkým nás zaujíma, ako vy sa pozeráte na vývoj, ktorý sa týka vnútorného vývoja v Rusku, aké sú tam možnosti pre demokratickú opozíciu, aké sú možnosti spolupráce a či existuje nejaká šanca na to, aby mohla prežiť nezávislá občianská spoločnosť a aby bolo možné viesť e, ďalšiu diskusiu s občanmi. Pán Chodrokovský, nech sa páči, máte slovo. Благодарю вас, э, господин председатель. Благодарю. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Chcel by som sa vám poďakovať, kolegyne, kolegovia, za to, že ste prejavili ochotu si ma vypočuť. Chcel by som vám poskytnúť môj náhľad na to, čo sa aktuálne deje na medzinárodnej aréne v súvislosti s mojou krajinou. Dnes, pokiaľ ide o systém európskej bezpečnosti, zažíva vlastne najvážnejšiu krízu od konca druhej svetovej vojny. Ide o to, že otvorená ne, anektovanie, anektovanie e, Ukrajiny, teda juhovýchodnej Ukrajiny, znamená koniec jalsko postupimského poriadku sveta, takže prešli, prešlo dlhé obdobie od Jalty a nemôžeme presne o tom hovoriť, že by to bolo jednoznačné obdobie stability, ale v každom prípade, pokiaľ ide o tento jalsko-postupímsky systém, ten pretrvával a teraz došlo k základnému porušeniu princípu, ktorý bol základom vlastne toho E, povojnového konsenzu. Vojna nemôže byť riešením e, teritoriálnych sporov v Európe. Tu nejde otázky toho, či konkrétna situácia je spravodlivá alebo nie. Ide tu o otázku princípu. Ruský režim opätovne otvoril pandorinu skrinku a prišiel s hrozbou, ktorá vlastne už mnohokrát otriasla európskym kontinentom minulosti. Okrem toho, pokiaľ ide o otázku teritoriálnych e, nárokov, Rusko je zraniteľnejšie ako mnohé iné štáty, totiž to, čo, to, čo sa začína Krymom, sa Krymom aj končí. Pokiaľ ide o ciele vedenia Ruska, ide o to, že chcú si vytvoriť určitú zónu externého vplyvu, kde nebudú žiadne externé faktory, ktoré by mohli ohrozovať existenciu režimu. To znamená, že režim v Kremli očakáva, e, že sa môžu vrátiť k Helsinskej dohode, ale bez toho tretieho koša, bez toho tretej časti. Takže tu ide o to, že je tu snaha zmeniť európsku históriu a nie od e, pádu Berlínskeho múru, ale vrátia sa to 15 rokov viac do minulosti a ide o to, akým spôsobom napraviť e, niektoré politiky. Kremel si žela jednu vec, chcú sa vrátiť k mierovému súžitiu, bez toho, aby sa akýmkoľvek spôsobom zasahovalo do ich politík. To znamená, že Kreml je toho názoru, že môže vo svojej vlastnej zóne vplyv vykonávať to, čo chce. A samozrejme, pokiaľ je ľudské práva, o tom by sa nehovorilo. Táto doktrína sa zdá byť e, staromódna, ale znamená vážnu hrozbu pre Európu. Rusko, tak ako vždy, je krajina so veľkým e, vojenským potenciálom, ktorý by dokázal zničiť e, ľudstvo. To je dôležité si uvedomiť. No a ak o tom neviete, Kreml vám to veľmi rád pripomenie. Takže tento obrovský strategicko-vojenský potenciál, ktorý to existuje už dlhodobo, je pod kontrolou ľudí, ktorí majú veľmi nízku mieru politickej morálnej zodpovednosti. To znamená, že nie je tu žiaden jednoduchý spôsob, ako sa dostať z tejto zložitej situácie. Napriek skutočnosti, že agresia voči Ukrajine bola absolútne nesprávna, Európa bude musieť hľadať určitý kompromis vo vzťahu k kremelskému režimu. A to preto, lebo pokiaľ ide o alternatívu kompromisu, to je bola globálna vojna, to je jednoducho objektívna realita a nemôžeme to iba odsúvať bokom. Takže ako jeden dôležitý ruský aktér v 20. storočí povedal, existujú kompromisy a kompromisy a pokiaľ ide o politiku, ako vlastne zmieriť sa s, Kremlom, to by viedlo k ešte viacim, viacerým sporom a mnohí politici a podnikateľa v Európe to neuvedomujú. Musíme si uvedomiť, že kríza na Ukrajine nie je ani tak lokálny konflikt, ale je to spochybňovanie vlastne všetkých politík vo vzťahu k autoritárnemu režimu v Rusku. To znamená, že ako dôsledkom tejto krízy sú rozličné krízové zóny a to sa týka napríklad aj juhovýchodnej Ukrajiny. Jednoducho tento konflikt je lokálny iba preto, lebo momentálne politické podmienky, ktoré prevládajú v Európe a na základe vyváženia moci, tak ako existuje momentálne medzi Ruskom a Západom. Takže tieto e, podmienky a táto, toto vyváženie síly sú určité premenné a Kremel a v okolí Kremla sa nachádza čoraz viac ľudí, ktorí sa spoliehajú na rýchlodoby alebo rýchly úpadok Európy, čo súvisí s hospodárskou krízou. V Kremli dúfajú skutočne, že Británia vystúpi z Európskej únie alebo že môže nastať platobná neschopnosť nejakej krajiny Schengenu, čo povedie k tomu, že sa zrúti eurozóna, Európska únia, že tam vzniknú nejaké spory v politike a budú tam určité frontové línie v jednotlivých regiónoch a tejto súvislosti je snaha e, zabezpečiť to, aby tieto deliace čiary v Európe sa nebudú e, držať e, oko, okolia Donecku, ale budú, bude to Vysla a Odra. Takže v Kremli ale iba nečakajú na to, kým nastanú tieto krízy. Oni sú pripravení na to, aby vlastne ich čiastočne spôsobili a spustili. Je to teda e, globálna hospodárska kríza a musíme si uvedomiť, že tá spôsobí veľké problémy všetkým ruskej ekonomike. No a je tu tlak zo strany týchto osôb a je možné, že pod tlakom, pod ich tlakom, Kreml bude provokovať podľa svojich schopností, maximálnych možností a schopností Európu. Totiž to existujú tu určité myšlienky o neustálej revolúcii, ktoré sú opätovne populárne teraz, ale pod pláštíkom nacionalizmu. Takže je tu snaha zmeniť e, fungovanie medzinárodného spoločenstva a ide o to, ako zlúčiť e, všetky síly vo svoj prospech. Putin vlastne už začal e, výraznú psychologickú vojnu proti Európe, zvýšil propagandu a pritom krajinu trápia také problémy ako korupcia. Tu ide o to, že Európa musí sa mobilizovať, toto je nová studená vojna a nie je to niečo, čo zmizne za rok. Takže to, čo sa začalo na Ukrajine, tam ani nejde o teritorium, tam nejde o to, aby sa obnovil vplyv Ruska. Toto nie je vojna, ktorá sa týka ruských záujmov. Tu ide o záujmy skupiny ľudí, ktorí prevzali moc v Rusku. Je to boj za a proti princípom, ktoré sa týkajú napríklad ľudských práv, právneho štátu a európskych hodnôt. Takže vystáva otázka, či je možné nejakým spôsobom efektívne pristúpať týmto hrozbám. Áno, je tu určitá možnosť a súvisí to s danosťami ruskej byrokracie. Takže sú tu rozličné úrovne politické a racionálne. Sú tam ľudia v administratíve, ktorí myslia racionálne, triezvo a orientujú sa v zásade smerom k európskym hodnotám. Ale dnes títo ľudia sa musia podriadiť politickej vôli, ktorú naformulovala skorumpovaná kriminálna menšina, ktorej jediným cieľom je, aby sa držali pri moci. Väčšina ruskej elity veľmi dobre chápe, že Kremel vedie krajinu smerom k katastrofe. Táto väčšina sa riadi premisou, že je dôležité sa riadil premysel, že sú takéto rizika, je dôležité sa zabrániť tomu, aby sa celý svet blížil ku priepasti. Takže vytvára sa tu nový totalitárny režim v Rusku. Je to režim, kde nie je priestor pre nikoho, kto rozmýšľa iným spôsobom a nie je tu ani miesto pre e, opozíciu v Rusku. Nie je momentálne možné sa legitímnym spôsobom dostať k moci. Pokiaľ ide o ciele opozície v Rusku, sa netýkajú toho, ako získať moc, lebo momentálne toto je nedosiahnutelný cieľ, ale cieľom je byť určitý faktor, ktorý bráni týmto reakcionistickým silám v Kremli, aby nenastala teda globálna konfrontácia. No a tu ide o to, že ako, do aké miery budú vyvážené politiky v Kremli dovnútra ako aj na vonok, to bude záležiť od toho, aká silná organizovaná bude opozícia, aké pozície zaujme. Momentálne ruská opozícia neboje iba za Rusko, ale vlastne za celú Európu a práve z tohoto dôvodu tieto úsil, toto ich úsilie si vyžaduje e, podporu. To znamená, že ruskí patrioti, ktorí nesúhlasia s doktrínou Putina, čo vlastne realisticky môžu očakávať od Európy? Bolo by dobré, keby európske politiky boli inteligentné, úprimné a dokázali diferencovať. Keď hovorím o tom, že európske politiky mali byť inteligentné, myslím tým, že je dôležité sa opierať o realizmus a je dôležité si uvedomiť, že Rusko a Putin nie je to isté. Skôr či neskôr Putin zmizne zo scény, ale Rusko zostane. A je dôležité, aby si Rusko našlo miesto vo väčšej alebo širšej Európe. Takže toto je ten hlavný dôvod, prečo po páde berlínskeho múru jednoducho mm, Rusko sa nevybralo, vybralo iným, e, inou cestou. Musíme si uvedomiť, že Rusko je jedna vec a Putin vo vzťahu k Európe je druhá vec. No a keď som hovoril o tom, že európske politiky musia byť úprimné, tak ja by som chcel na vás apelovať, aby ste sa neuchýlili k eh, zjednodušeniam, aby ste nevnímali život v Rusku ako istú karikatúru alebo nevnímali to príliš čierno-bielo. Tu zároveň ide o to, ale aby sa neuplatňovali dvojité štandardy o vzťahu k tomu, čo sa deje v Rusku. Ide o to, že ak, ide o to, že ak by ste eh, to, čo sa deje v Rusku, vnímali ináč, so iným štátom, to by asi nebol správny prístup, dôležité to správne vyvážiť. A keď hovorím o diferencovanosti, je dôležité, aby sankcie boli tiež úprimné a inteligentné. Takže ja by som chcel povedať, že tí priatelia, ktorých mám, ktorí sú proti Putinovi, mi hovorili, že nemám hovoriť o sankciách. Totiž to mnohí hovoria, že toto vlastne e, ešte podporuje agresívne aktivity Putina. Ja s tým súhlasím, ale bolo by veľkou politickou chybou mať sankcie voči Rusku ako krajine. Pokiaľ ide o uplatňovanie sankcií voči ruskej ekonomike ako takej, to by nebolo správne. A tá logika, že ak sa zhorší život pre ruských občanov, tak pochopia, že ak e, je zlé, zlá úroveň vládnutia v ich krajine, to je podľa mňa absolútne neakceptovateľné. A pokiaľ ide o krátkodobé e, kroky a to, čo je možné dosiahnuť z krátkodobého hľadiska, mm, musíme si uvedomiť, aké by to malo nevýhody z hľadiska budúcnosti. Ide o to, že ruskí občania nemôžu byť e, odsúvaní od Európy. Zároveň samozrejme musíme byť prísnejší, pokiaľ ide o zacielenie týchto sankcií voči orgánom činným trestnom konaní, potom skorumpovaným politikom a ich obchodným partnerom a zatiaľ v tejto oblasti sa toho veľa nevykonalo. Tuto vystávajú tri veľmi praktické otázky. Poprvé, napriek všetkým sankciám by tu nemal byť nejaký negatívny vplyv na kultúrnu a vedeckú výmenu. Musí to byť spolupráca, pomoc, vlastne vzdelávania novej generácii. Pokiaľ ide o samozrejme e, určité ciele, ktoré sa týkajú obmedzení spolupráce v oblasti vedia výskumu. Práve si myslím, že naopak tu treba spolupracovať, rozviať spoluprácu. Ide o to, aby ľudia sa mohli vzdelávať tým, že budú mať možnosť sa dozvedieť viac o Európe. Takže ide tu o akademickú kultúrnu výmenu, to je podľa mňa e, zárukou pre e, to, aby sa presadili v budúcnosti proeurópske sily. Potom po druhé ide o to, aby ruská opozícia bola chránená pred prenasledovaním zo strany e, prenasledovania, tých, čo ich prenasledujú v Rusku. Takže pozrieme sa na to detaľnejšie. Zatiaľ, čo sa hovorí o o sankciách voči Rusku. E, Putin sa stretáva s zástupcami Interpolu a hovorí o tom, ako im, ako im pomáhajú v boji proti skorumpovaným úradníkom. Takže tu ide o problematiku, že napríklad e, tajná, tajné služby využívajú odsúzené prostriedky, vykonávajú útoky na tých, ktorí obhajujú ľudské práva, európske súdy, potom súhlas, odsúhlasujú rozsudky ruských súdov, ktoré sú výsledkom represívneho systému a súdy v iných štátoch e- Európy sa, pri, sa potom vyjadrili k otázkam extradície. No a teraz ďalšia otázka. Musíme tak povediac ohraničiť či skorumpované aktivity krmalského režimu v Európe. Je neakceptovateľné, aby tu tak povediac vznikol totalitárny štát a vlastne e, využíva finančné prostriedky, ktoré a vytvára si pozíciu v Európe, investuje a sú to peniaze, ktoré sa odsudzujú našim občanom. Takže tu potom vzniká nesprávna predstava o Európe v očiach liberálnej opozície, že vlastne je možné si všetko kúpiť. To je istá otázka, kde sú vlastne tie ideály, e, za ktoré sme riskovali naše životy. No a napokon, ja viem, že súčasný režim nebude pri moci na veky, Myslím si, že maximálne má k dispozícii 10 rokov, možno ešte podstatne menej, a je otázkou nášho spoločného úsilia, akú škodu môžu vykonať počas tohoto obdobia a čo s tým budeme robiť. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Bohužiaľ, predsedovi vypadol mikrofón bez mikrofónu, bohužiaľ. Pán Kalas, eh, Karas, vedúci delegácie s Ruskom, nech sa páči. Pán Chodorkovský, vážený predseda, milý Elmar Brok, chcem sa poďakovať výboru AFED a jeho predsedovi za to, že táto rozpráva sa môže realizovať spoločne aj s Výborom pre ľudské práva a s delegáciou EU-Rusko. Pán Chodorkovský, chcem vás veľmi srdečne privítať. My vám veľmi ďakujeme za vaše jasné slova a za ten vzor, ktorý poskytujete. Moja otázka na vás. V Rusku máme um, často taký pocit, ako keby činy Putina boli činmi, ktoré denno, denne si získavajú viac a viac prívržencov v Rusku a že tá kritika uh, Putina v Rusku je každým dňom menšia takto sa to zobrazuje. Ako vnímate vy verejnú diskusiu v Rusku o postupoch e, vlády a o opozícii samotnej a ako vidíte celkovo vývoj e, názorov obyvateľstva v Rusku a ako môžeme prispieť my k tomu, aby sme podporili demokratické snaženie, ešte okrem toho, čo ste vyspomínali nám oznamujú mm, také informácie, že opozícia slabne a že takisto verejná kritika v posledných mesiacoch slabla v Rusku. Druhý bod. Vy ste hovorili o výmene na úrovni vedy a vzdelávania a kultúry. Ja s tým súhlasím. Včera e, predseda výboru pre vzdelávanie v štátnej dúme povedal, že e, Rusko, v Rusku celkovo je stále menší záujem o takúto výmenu z EÚ, pretože EÚ zaviedla sankcie voči Rusku a e, nikto si neželá takúto výmenu z EÚ. A vždy, keď e, sa niekto v Rusku snaží o takúto výmenu, tak je to zamietnuté s tým odôvodnením, že EÚ zaviedla sankcie. Po tretie, vy ste hovorili aj o otázke súhry európskych a ruských síl. Nepochopil som celkom vašu kritiku sankcií, pretože my tie sankcie sa snažíme aplikovať diferencovanie a personifikovanie. Nechceme, aby boli všeobecné, snažíme sa teda o to, aby neboli všeobecné. Ako si teda predstavujete ďalšiu diferenciáciu sankcií? To by som chcel vedieť. A moja posledná otázka. Ako v súčasnosti vnímate stav organizácií bojujúcich za ľudské práva a ako spolupracujú e, s opozíciou a aká je úloha ehm, tzv. memoriálu a e, čo si myslíte, čo by sme mali robiť s hlasovacím právom Ruska na Rade Európy, pretože jeho zákaz vyprší na konci tohto roka. Ďakujem ďalšia rečníčka, bohužiaľ predsedajú viedol bez mikrofónu. E, ďakujem za slovo. Vítame vás, pán Chodorkovský. Viete, že tento parlament sa snažil o vaše oslobodenie. K tomu sme mali 6 e, e, odporúčaní, dva, dve správy aj dve uznesenia. A ja mám jednu konkrétnu otázku. Ako to vyzerá v súčasnosti s tými, ktorí bojujú za ľudské práva v Rusku? Máte s nimi nejaké vzťahy? E, ste schopní im pomáhať s vašim hnutím? A ako vníma rúske obyvateľstvo naše sankcie, sankcie západného sveta? Myslím, že sankcie západného sveta e, môžu ovplyvňovať aj verejný názor v Rusku. Môže to samozrejme zhoršiť imič EÚ v Rusku, to je pravda. Myslíte si, že môžeme urobiť niečo, aby sme na verejnosti zlepšili obraz o EÚ napriek sankciám? Čo môžeme urobiť my pre ruskú verejnosť a ako môžeme pomôcť bojovníkom za ľudské práva? Ďakujem. Pán Landsbergis. Ďakujem, pán predseda. Pán Chodorkovský, som veľmi rád, že ste v tomto parlamente. EÚ pre nás je symbolom aj pre boj proti porušovaniu ľudských práv zo strany Ruska. Situácia s ľudskými právami v Rusku je strašná v mnohých ohľadoch v súčasnosti. Spomeniem niekoľko prípadov. Krymskí Tatári napríklad, nedávno okupované územie Ukrajiny. Potom matky vojakov v Rusku, asi poznáte tieto prípady. Takže moja otázka je, ako vy vnímate e, situáciu s ľudskými právami v Rusku a ako vnímate tú perspektívu Myslíte si, že boj je prehraný už teraz? Alebo presúva sa na iné miesto? Alebo mení formu? Ďakujem. Ja chcem povedať, že každý by mal dodržať rečnický čas 1,5 minúty. Máme tu 18 prihlášok do diskusie. Uzatváram aj e, týmto zoznam rečníkov. A teraz má slovo Jolajnen. Nech sa páči. Bohužiaľ nemáme mikrofón. Bez mikrofónu. Mikrofón poprosíme. change. Come here. Počujete ma? Dobre. Po tretie sa chcem, tretíkrát sa chcem poďakovať za vaše jasné slova. Ja som z Nemecka a vy viete, že Nemecko je cieľom Putinovej propagandy. Snažil sa veľakrát destabilizovať verejný názor u nás. Napriek všetkej kritike ste povedali, že Európa sa musí dohodnúť s Ruskom. Otázka je, ale ako má vyzerať to porozumenie, čo je jeho podstatou. Ja som išiel do politiky s Willim Brantom a mne išlo o politiku zmierenia a porozumenia s inými štátmi aj s Ruskom, ale mne chýba predstava o tom, o čom sa máme rozprávať s Putinom, na čom sa s ním môžeme dohodnúť. Ja som predseda eh, delegácie eh, s Čínou, kolega Karaz je predseda delegácie EU-Rusko. Ako vnímate vy reorientáciu Ruska, ktoré sa teraz chce orientovať na nových partnerov, najmä na Čínu? Je to naozaj niečo, eh, čo stojí na pevných základoch, alebo je to len súčasť propagandy, je to nejaká show? No a posledná otázka. Eurázijská únia a Európska únia. Ehm, môže to naozaj existovať? Je to nejaký možný rámec, ktorý, v ktorom by sme mohli existovať? Ehm, na to, že ste zo Sárska, pán Lajnen, to bolo prekvapivo konštruktívne. Ehm, ďalší rečník, nech sa páči. Pán Demesmaker. Ďakujem, pán Chodorokovský. Aj naša politická skupina vás tu chce privítať. Zazneli už e, rôzne otázky, aj také, ktoré som sám chcel položiť. Vy ste jasne povedali, že Putinové Rusko, nie Rusko, ale Putinové Rusko sa sklzlo do roviny totalitárneho štátu. Predtým toto Putinové Rusko bolo autoritárnym štátom, ale teraz je totalitným režimom. Verejná mienka nie je slobodná, politika um, sa propaguje vo veľkých médiách, v televízii. Ako môžeme zaobchádzať uh, s Ruskom tak, aby sme sa vyhli tým tradičným veľkým mediálnym kanálom? Myslíte si, že v Rusku by mohol zohrávať úlohu internet? Uh, ako by sme mohli um, sa akoby dostať do kontaktu s ruskou verejnou mienkou iným spôsobom, než cez tie oficiálne vládne médiá. No a k sankciám ešte raz, vy ste povedali, že sankcie by nemali zasahovať občanov, ale ako, ako inak to môžeme uh, urobiť? My máme teraz uh, kvázi podporu v tom, že klesá cena ropy, to škodí Rusku, ale ak, aký účinok majú sankcie na Rusko? Reálne myslíte si, že Európa môže ešte dlhšie vydržať tie sankcie, pretože aj Európa trpí sankciami najmä e, malé a stredné podniky a poľnohospodárske podniky. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem pán predseda, pán Chodorkovský. Vy ste jediným človekom v tejto miestnosti, kto bol, ktorý bol v Putinovom gulagu. Tu som v strede miestnosti a Putin vám dlhuje 10 rokov života a jeho povinnosťou bude e, vám ich vykompenzovať. Putinové Rusko sa vymazalo zo zoznamu štátov, ktorým môžeme dôverovať. Takisto sa vymazalo zo zoznamu štátov, ktoré môžeme nazývať právnym štátom alebo aspoň štátom rešpektujúcim medzinárodné právo. Demokratická ruská opozícia je proti Putinovej politike. Na Twitteri v oktobri sa objavila otázka pre vás v takomto znení. Vrátite Krymský poloostrov späť Ukrajine, keď sa stanete prezidentom Ruskej federácie? Vaša Stručná odpoveď bola, nie. To znamená, že nevrátite Krym. A druhá otázka. Krymský problém e, bude pretrvávať ešte 10 ročia. Mohli by ste toto prosím vás vysvetliť, čo ste tým mysleli? Pretože ja dúfam, že vy nikdy neuznáte anexiu Krymu ruskými silami. Ďalšia rečnička, Rebecca Harms. Jedným z úspechov kremelskej propagandy je to, to vidia aj kolegovia v Nemecku alebo vo Veľkej Británii, je to, že stratégia Ruska je pochopiteľná a dôvodom toho, čo sa deje, sú chyby Západu, chyby NATO, chyby v NATO a takisto chyby, ktoré sa urobili s asociačnou dohodou. Ako toto hodnotíte? A moja druhá otázka, vy ste povedali, že v Donbase e, je to regionálny obmedzený konflikt, ale nie je, nie je jasné, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Myslíte si, že invázia Ruska e, na východe Ukrajiny bude pokračovať? Bohužiaľ bez mikrofónu, predseda. Ďakujem pán Chodorkovský. Je to radosť a takisto úľava stretnúť vás tu po toľkých rokoch. Mnohí sú ale prekvapení, že pán Putin sa vracia k sovietskému štýlu politiky, aby ukázal, kto má v Ruskej federácii skutočnú moc. Moja otázka, bolo by niečo iné, keby sovietský totálny režim so svojimi zločinmi proti ľudskosti podliehali nejakému súdu, aspoň morálnemu alebo politickému, po zániku Sovietskeho zväzu, pretože za tie strašné zločiny nikto neniesol zodpovednosť a teraz pokračujú zločiny aj agresia. Myslíte si, že to bola chyba? Integrovať sovietskú nomenklatúru do systému po zániku e, Sovietskeho zväzu bez nejakých trestov, bez nejakých sankcií? Bohužiaľ bez mikrofonu. Pán Grigula? Pani Grigula? Pán Chodorkovský, chcem sa vás spýtať jednu otázku vo vašom jazyku. Tu som. Napravo. Tak, aby sa nič nestratilo v tlmočení. Ja som z Lotyšska. Samozrejme, vaše názory postupím nášmu ministrovi, ale chcem sa spýtať jednu vec. Ako je to s reakciou Ruska na baltické štáty? Ako toto bude pokračovať, pretože sme boli svedkami nedávno jasného tlaku a demonstrácie sily voči našej republike. A ako vnímate vy vašu úlohu v budúcnosti, v budúcej politike Ruska? Ďakujem. Pán predseda, pán Chodorkovský, musím priznať, že e, súhlasím s väčšinou vašich hodnotení. Ďakujem veľmi za to, že ste prišli. Dve otázky. Pokiaľ ide o Krymský poloostrov, to je nezodpovedaná otázka zatiaľ. Rusko teraz nasadzuje ofenzívny aj defenzívny materiál strely stredného a dlhého a stredne, stredného a krátkeho doletu, lietadla a Iskander 300 takisto, ktorý má strednodobé strednodobý dosah a chcem vedieť, prečo Rusko nasadzuje takéto množstva vojenského materiálu, pretože to e, v oblasti Čierneho mora vytvára obrovskú nerovnováhu. Aký je účel za tým? To už je druhá otázka. Rusko financuje politické strany v mnohých členských štátoch EÚ. Môžeme to vnímať tak, že Rusko robí to, čo kedysi robil aj nacistický režim, keď vytváral piatu kolónu ako si máme interpretovať tieto systematické a systémové kroky, ktoré robí Rusko? Ďakujem. Bohužiaľ, bez mikrofónu. Pán Gurek? Ďakujem za slovo. Vy ste pravdepodobne prvým Rusom, ktorý nás navštívil v tomto volebnom období. Som veľmi rád, že ste to práve vy. A ja by som sa chcel spýtať v kontexte nedávnej iniciatívy, ktorú začalo Rusko na úrovni OSN, tá, to, tá rezolúcia, ktorá odsudzuje glorifikáciu nacizmu, ako sa dnes ruské orgány pozerajú na sovietskú minulosť a na komunizmus? A pokiaľ ide o memoriál, ktorý sme aj my obhajovali, chcem sa spýtať, aký je postoj k prenasledovaniu E, ktoré sa konalo počas sovietského obdobia, či už to bolo náboženské prenasledovanie, prenasledovanie kvôli ľudským právam a tak ďalej. Ja nechcem všeobecné e, vyjadrenie, chcem, aby ste vyurobili také stručné sociologické zhrnutie. Ďalší rečník. Ďakujem. Veľa otázok tu zaznelo v súvislosti s ekonomikou. Vy o tom niečo viete. A ja sa chcem spýtať, či Rusko je schopné znášať nízke ceny ropy a plynu, e, prípadné predloženie sankcií, takisto odliv kapitálu z Ruska. Chcem vedieť, ako toto všetko bude vplývať na politiku Putina. Myslím si, že bohužiaľ my na západe musíme ísť do dôsledkov. Takže nemôžeme akceptovať to, čo sa deje na Ukrajine, anexiu Krymu a tak ďalej. Chcem sa spýtať, um, môže sa Putin udržať pri moci napriek týmto ekonomickým problémom? Ďakujem. Bohužiaľ, rečník e, predseda nemá mikrofón. Ďakujem. Ja sa teším, pán Chodorkovský, že ste tu opäť medzi vami. Keď som vás videl naposledy, boli ste v klietke pred súdom a teraz vyzeráte oveľa lepšie. Tak toto vyzerá oveľa lepšie. Mám dve otázky. Poprvé, čo máte na mysli, keď hovoríte o kompromise? A po druhé, to nadvezuje na prvú otázku. Čo máme my, čo chce e, Rusko, okrem uznania svojich imperiálnych ambícií. O čo ide Rusku? O čo ide Rusku v tejto mocenskej expanzii, okrem toho, že chce presadiť imperiálne ambície? Ďakujem, ďalší rečník. Pán e, Chodorkovský Chcem sa vás spýtať jednu vec. stopercentná obľúbenosť Putina v Rusku. Ako je to s touto obľúbenosťou? Pretože hospodárstvo je stále na tom horšie. Eh, rubel, cena rubľu eh, klesa, ale zdá sa, že to vôbec e, neškodí popularite Putina. Pán Jo Leinen o tom hovoril. Rusko sa začína orientovať na Čínu. Domnievam sa, že Rusko dlhodobo by malo mať záujem spolupracovať skôr so Západom, s Európou. Ako to vnímate vy? Myslíte si, že v stredno alebo dlhodobom výhľade je naozaj reálna tá orientácia na Čínu, že to naozaj vyhovie záujmom Ruska, tá spolupráca s Čínou? Ďakujem. Predseda nemá mikrofón. Ďakujem, pán predseda. Pán Chodorkovský, ja som litovský zástupca a veľmi dobre si pamätám, keď ste navštívili Litvu a keď bola kúpená jedna naša ropná rafinéria Mažajky a viem, aké boli dopady. Vy ste osoba, ktorá pozná dobre medzinárodnú politiku a chcem vedieť, ako sa mohlo stať, že od roku 2008, keď sme videli, že Rusko mení svoju vojenskú stratégiu, že už začína anektovať teritória, napríklad Gruzínsku, v Podnestersku a potom neskôr prišla Ukrajina. Myslíme si ešte stále, alebo myslíte si ešte stále, že Putin je schopný nejakej spolupráce s Európou? Hlavným argumentom e, je jadrová sila, jadrové zbranie. Vieme, aké má Rusko kapacity v oblasti propagandy. ak e, zavádzame sankcie, tak pomáhame zároveň ruskej propagande, ktorá viedla napríklad aj k druhej svetovej vojne a vieme, že e, ruskí ľudia budú ešte viac nahnevaní na kapitalistov, keď budú e, utláčaní stále väčšou a väčšou chudobou. Otázka znie, máme právo nechať Ukrajinu, aby bojovala sama. Existuje dostatok e, unity medzi baltickými štátmi, e, aby oni riešili tento problém, ktorý sa dotýka všetkých. A je Európa dostatočne zjednotená na to, aby tomuto e, čelila? A pokiaľ ide o východnú a južnú Európu, aké oni majú, v akom vzťahu sú oni k tomuto problému? Bohužiaľ, nemáme mikrofón. Ďakujem, pán predseda. Sme veľmi radi, pán Chodorkovský, že ste na slobode. Váš syn aj ďalší bojovali za to, aby sme nestracali tento problém zo zretela. Vy rozlišujete medzi e, ľuďmi v Rusku a ľuďmi z Kremľa. To je veľmi dobré. My sme tu v parlamente pracovali na tom, aby bol schválený zoznam Magnitsky, ktorý bol vnímaný v USA, ale inak ako v Európe. Chcete nám, môžete nám povedať, aký názor máte na takéto zacielené sankcie proti e, porušovateľom ľudských práv? A čo si myslíte, keby Európska únia mala silnejší, jednotnejší e, hlas, aké dopady by to malo na Rusko? Druhá otázka. Občianská spoločnosť v Rusku. Uh, Uzavretie memoriálu a vyhnanie viacerých medzinárodných organizácií nás veľmi znepokojujú. Aké dopady má obmedzovanie médií a občianskej spoločnosti v Rusku? Ďakujem. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vážený Michail Borisovič. Ja tu e, zastupujem e, Česko a e, ja, vy ste dnes spomenuli Rusko a my sme sledovali pozorne, čo sa dialo na Majdane my sme sledovali bojovanie, eh, boj bataliónov v Dombase, v Dombaskej oblasti a takisto sme videli, ako ľudia sa snažili brániť eh, letisko v Donecku. Ruské intelektuálne elity boli vždy za pokrok. Vy sami ste ich spomenuli. Moja otázka znie takto. Je tu nejaká možnosť, že ten nepokoj z Ukrajiny by mohol preskočiť na Rusko a čo môžeme urobiť, aby sme tomu zabránili. Ja myslíte si, že toto sa môže stať takisto aj v Rusku, že by sa Majdan mohol zopakovať v Rusku? Ak áno, boli by to iba intelektuálne elity, ktoré by sa zúčastnili? Ďakujem, pán Chodorkovský. Ďakujeme za to, že ste prišli medzi nás. Veľmi sa teším. Ja som v delegácii EU Rusko. Bola som často v Rusku a mám pozitívny vzťah k Rusku. Dostávam veľa otázok a vždy sa ma pýtajú, ako môžeme e, sa obratiť priamo na občanov a ako zasiahnuť sankciami Putina a nie občanov. A ja sa chcem vás spýtať, ako sa máme my správať, aby e, sme sa pozitívne predstavili pred ruskými občanmi, aby ruským občanom bolo jasné, o čo nám ide. Samozrejme, existujú obchodníci, e, podnikatelia, ktorých môžeme zasiahnuť, ale ako postupovať, keď nechceme týchto ľudí zasiahnuť, ale v prvom rade Putina? Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem povedať, že v Európe ste veľmi obdivovaní. My k vám vzhliadame a vo vás vidíme nádej a budúcnosť Ruska. Dve otázky mám pre vás. Poprvé, keď sa vy stanete prezidentom Ruska, začnete proces deputinizácie Ruska, pretože Nemecko, e, keď zrealizovalo denacifikáciu, sa stalo e, jedným z najprosperúcejších a najdemokratickejších štátov sveta. No a Rusko po roku 91 neprešlo debolševizáciou a to je veľká chyba. E, druhá otázka. E, vy žiadate, aby Európa podporovala opozíciu, ale to je veľmi ťažké. Je ťažké podporovať opozíciu, ktorá sama nie je schopná sa konsolidovať. Čo si myslíte o možnosti konsolidácie opozície v Rusku? O tej opozície je veľmi málo, ale ako ju konsolidovať? Thank you, Chair. Welcome, Mr. Hodorkovsky. Um, Ďakujem, pán Chodorkovský. Uh, na Severnom Kaukaze je uh, taká islamská uh, revolúcia. Myslíte si, že sa to bude ďalej prevalovať aj do iných oblastí, do Ruska a, a vznikne v Rusku potom bezpečnostný štát a ešte, ešte viac, než je tomu doteraz? Uzavreli sme zoznam rečníkov. To som povedal už predtým. Ja vždy je toto isté. Prosím, nech je to na budúce jasné. Ale teraz už dáme slovo pánovi Chodorkovskému. Už bude musieť totiž odísť. Už sú 4 hodiny. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Mohli by sme tu sedieť až do večera, chápem, na základe všetkých týchto otázok, ale už nebudem tak dlho eh, testovať vašu trpezlivosť. V prvom rade by som chcel úprimne poďakovať všetkým, ktorí v priebehu týchto všetkých rokoch eh, podporovali mňa a mojich kolegov, eh, ktorí boli obeťou ruského represívneho systému. Naozaj vám úprimne ďakujem a ubezpečujem vás, že vaša podpora znamenala ešte stále veľa znamená pre ľudí za mrežami v Rusku. A ešte ich, myslím, eh, bude stále dosť. Bola tu otázka o ochrancoch ľudských práv. Bol naozaj na mieste. Putin je dosť tradicionalistický e, pri snahe e, odstraňovať ochrancov ľudských e, práv. To západnou Európou sa snaží ich nejako rozdeliť a bojovať proti ním. Tí, ktorí sa s ním snažia spolupracovať, tých toleruje a tých si kultivuje, ale tí, ktorí sú úplne jasne proti nemu, tak tí sa snaží odstrániť. Tam, kde sa ľudia snažili sami za seba postaviť a ukázali sa zomknutí, tam Putin musel ustúpiť. Pokiaľ ide o otázku o zjednotenosti Európy, to súvisí s úlohou opozície. A súvisí to s tým, ako e, budú e, sa správať ochrancovia ľudských práv. Bude to e, jednoduché aj pre vás v takomto prípade. Čo môžeme urobiť, aby sme pomohli eh, hnutiu eh, pre ľudské práva? No už robíme všetko, čo je eh, v, našom, v našich silách, ale samozrejme naše možnosti sú obmedzené, to si viete predstaviť. Sankcie, ktoré boli ohlásené, boli ohlásené ako sankcie proti Rusku. Viem, že e, v uznesení sa e, spomína niečo iné v podstate, ale propagandistická mašinéria Kremlu e, to dokázala zatieniť a nebola tam žiadna opozícia, žiadna proti propaganda zo strany Európy, ktorá by to dokázala nejako zvrátiť. A tým sa konsolidovala verejná e, mienka okolo režimu. Je teraz možné urobiť niečo proti tomu? E, môžeme a musíme. Ak sa nebudete e, držať iba slov, ale aj skutkov, tak e, príďte na to, že je v podstate možné nájsť spôsob, kde záujmy e, e, ľudí v Rusku a Putinovho režima sú diametrálne odlišné. Uvediem príklad. Krádeže z rozpočtu a korupcia. Ak sa na to pozriete to je v podstate to, čo vyvolalo e, celú túto e, ukrajinskú e, krízu. Čo to začalo? Re- rating Putina začal klesať. Prečo? Pretože uh, skomplikovaná činnosť tých, ktorí sú okolo Putina, jednoducho začala uh, už nudiť tých, ktorí sú okolo uh, Putina, už jednoducho uh, Eh, sa nechceli prizerať na to, ako ľudia kradnú zo štátnej pokladnice. A aby urobil niečo proti svojmu eh, padajúcemu, padajúcemu ratingu, začal eh, s touto ukrajinskou záležitosťou. A vy sa musíte snažiť, aby ľudia pochopili, to, do akej miery ľudia okolo Putina majú bohatstvo v západe, pretože tu, ich peniaze sú tu na západe. Áno, teraz sa snažia uh, ich presunúť do určitej miery do Ázie, ale nie všetci uh, tak začali robiť. Takže ak sankcie uh, by boli naozaj morálnymi sankciami, sankciami e, proti ľudí, ktorí kradnú, okradajú Rusko a zatieňujú to, e, tieto krádeže e, vojenskými operáciami proti Ukrajine. A keby sa ukázalo, kto to je a kde sú ich peniaze v Taliansku, v Nemecku. A ja som si istý, že sa presne vie, kde sú tieto vily a podobne. Prečo to neurobíte? Neviem, na to nemám odpoveď. Prečo neukážete mm, takéto obrázky? Nuž, mám e, odpoveď, ale nie je príjemná. A s tým je e, prepojená e, otázka lustrácie, deputinizácie. Rusko je obrovská krajina. A tá e, úplná ilustrácia, napríklad ako k nej došlo v Gruzinsku, by nebola možná e, v Rusku. Takže úplné vyčistenie bývalého režimu. Ale bez pochyby sú tu takí e, na rôznych úrovniach v hierarchii moci, ktorí by si v Novom Rusku svoje miesta neudržali. A ja si myslím, že došlo naozaj k závažnej chybe po páde e, Sovietskeho zväzu, keď na morálnej úrovni nedošlo k žiadnemu odsudeniu. Kedy ľudia, ktorí e, sa priamo e, zúčastňovali tých zločinov, ku ktorým ktorý došlo, e, keď sa nič neudialo, Takže toto už nemôžeme opakovať. Takáto chyba sa nesmie zopakovať. E, pri mojich prejavoch v Rusku som povedal, že hovoríme približne o 10 aktuálnej e, verejnej správy. To sú naozaj e, desiatky tisícok ľudí. A keď to porovnáte so sankciami, je to málo ľudí. Aj keď sa tohto boja, ich strach je virtuálny, vzdialený. Takáto aktivita by bola eh, oprávnená, keby ľudia v Európe Keby ste sa postavili a povedali, že my nechceme obchodovať s ľuďmi, ktorí kradnú, okradajú Rusko a využívajú tieto peniaze na e, vojenskú agresivitu voči iným krajinám. Ak vy by ste boli schopní ľuďom jasne ukázať, kde, e, kam tie peniaze e, tečú, ktoré pochádzajú z Ruska, tak potom by ste, áno, presvedčili Rusov. Bol by to šok, keby videli množstvo e, peňazí, tie sumy, ktoré e, tiekli do e, Hágu, právnikov. A keby, je jasné, že by strátili hneď, a keby sme vedeli, že desiatky miliónov dolárov tam išli, tak aha, v prípade Jukosu tak by to bolo pre nich šokujúce. A ešte jedna otázka, veľmi ťažká otázka ohľadom Krymu. Som pripravený zopakovať, že e, anektovanie Krymu je ilegálne Žiaden z dôvodov e, na toto odôvodnenie nie je dostačujúci, je to protizákonné. Avšak zároveň chápeme, že obyvateľstvo e, Ruska, jeho značná väčšina je za toto. A pokiaľ ide o demokratický režim, ako môžeme ísť proti tomu, čo chce celá populácia? Môžem sa snažiť presvedčiť ľudí, že to nie je správne. Pravdepodobne by tam musel byť nejaký kompromis, nejaká e, zóna voľného obchodu na začiatok, príchod Európy bez hraníc. To by bol zážitok, začiatok, ale je to niečo, čo by trvalo desiatky rokov. Ako ukrajinskí kolegovia niekedy ku mne hovoria, to, čo Musíte nám vrátiť to, čo e, nejaký diktatorský režim vzal. E, demokratický režim nemôže e, rovnakým spôsobom postupovať ako nejaký, nejaký diktatorský režim. Je mi ľúto, že už nemôžem ďalej pokračovať. Máte veľmi prísneho pána predsedu. Musím ho poslúchať aj ja. Einer muss immer die Rolle des Bad Cop spielen. Áno, niekto musí hrať úlohu toho zlého policajta, ale za dverami už čaká premiér Libanonu, ktorý o 17. musí byť u predsedu parlamentu a preto by sme sa myslí, mali pridržiavať časového rámca. Pán Chodorkovský, srdečne vám ďakujem. Myslím, že to boli dôležité myšlienky, ktoré ste nám predostreli. A tiež si myslím, že ste mohli vidieť aj vy, akým spôsobom mnohí e, s vami sympatizujú, mnohí z nás. Ďakujem za vašu prítomnosť a dúfam, že e, zostaneme v kontakte.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 toho zažila e, e, neuveriteľne veľa, mnoho konfliktov, ktoré boli aj e, náboženskej povahy. Ale aj teda v súvislosti s proxy vojnou treba povedať, že táto krajina na seba berie obrovské obete. Keď som tam bol po, teraz e, pred 30 rokom, takmer rokom, e, tam sú naozaj 10 tisíce palestínčanov, je tam tak milión e, utečencov zo Sýrie, okrem teda tých palestínskych utečencov. Uh, a keď to vypočítam 1,3 eh, milióna eh, eh, utečencov, čo by to znamenalo pre domovský región každého z nás, čo by to znamenalo, prišli by sme k výsledkom, ktoré ukazujú, aké obrovské bremená tam na seba eh, musia tieto oblasti brať, aj keď je tam podpora Európskeho regiónu. Pán premiér, máte slovo. Mr. Elmar Brock. Pán Elmar Brock. Vážený pán predseda výboru pre zahraničné otázky, vážení členovia parlamentu, dámy a páni. Som veľmi rád, že dnes popoludní môžem vystúpiť pred Európskym e, parlamentom. Je to e, e, posledná moja zastávka úspešnej cesty do Bruselu kde sa posilnilo dlhodobé priateľstvo a partnerstvo medzi Libanonom a Európskou úniou. Eh, som obzvlášť potešený eh, tým, že sa môžem eh, stretnúť s výborom pre zahraničné otázky, ktorý je kľúčovým hráčom v formovaní zahraničnej politiky. Stretávame sa tu naozaj na najvyššej úrovni demokratickej legitimity medzi európskymi inštitúciami. Takže nie je lepšie miesto, ako e, sa obrátiť na Európu a e, jej obyvateľov, než e, pomocou jej zástupcov tu. A moje posolstvo v prvom rade je posolstvom priateľstva, ktoré vychádza z bohatého, kultúrneho, historického a, a, a, a aj geografického približovania sa blízkosti. Moja krajina Libanon patrí k najstarším demokraciám v našom regióne. Moje druhé posolstvo je e, e, e, prozbou, ak aktuálna situácia v mojom regióne vyvoláva obavy, kon, násilný konflikt v susedskej Sýrii má veľmi silný dopad na moju krajinu, Libanon ktorá e, prichyluje najvyšší počet e, občanov, ktorí ušli zo Sýrie, so všetkým, čo to so sebou prináša, pokiaľ ide o politické, ekonomické, sociálne aj bezpečnostné e, záťaže. Prečo Libanon naozaj má hranicu teda politiku otvorených hraní, hraníc už od začiatku sírskeho e, konfliktu a my e, a naši, naši ľudia majú naozaj veľmi otvorenú, uh, e, vytajúcu povahu, ale veľmi, je, je to predsa len veľmi veľká záťaž nadmerná záťaž a je potrebná pomoc medzinárodného spoločenstva. Je potrebné, aby pomohlo e, zmierňovať drastický dopad na našu vládu napriek e, obrovskému úsiliu, ktoré vynakladáme, pretože e, nie sme už schopní to sami znášať. V tejto súvislosti by som chcel vyjadriť vďaku EÚ a jej e, členským štátom za všetku podporu, ktorú e, nám poskytli, avšak treba priznať, že táto e, kríza nemá nejakej podoby, preto si vyžaduje aj podporu, ktorá by nemala podoby. My snažíme naozaj v s touto krízou Eh, pomáhať a nie, nie eh, reštriktívne a snažiť, je potrebné eh, vytvoriť kritéria pre príjmanie, ktoré by boli v súlade s medzinárodným právom a postupmi v prípade masového prílibu. Terorizmus je ďalšou veľkou výzvou, pred ktorou stojí náš región. E, teroristické skupiny zneužívajú e, meno islamu, náboženstva, mieru, e, umiernenosti a harmonie. A preto by sme mali byť veľmi opatrní, aby sme nespadli do pasce zámerného vytvárania roz, roz, roz, rozporov medzi náboženstvami a kultúrami to je veľmi dôležité pre našu bezpečnosť. A naše libanonské ozbrojené síly a bezpečnostné služby e, sa o to heroicky snažia napriek svojim obmedzeným e, zdrojom, a napriek e, stratám na životoch a obetiam, ako to e, ilustrovala kríza, keď sme sa snažili e, oslobodiť 26 e, našich vojakov po tom, čo dvaja boli popravení a tretí bol chladnokrvne zastrelený. To je príležitosť na to, aby sme volali na podporu pre našu armádu, ktorá každodenne je pod tlakom extrémistov a nekonvenčného spôsobu bojovania dlhodobejšieho hľadiska riešenie krízy v regióne je jediný udržateľný prístup. No a v tejto súvislosti palestínsky problém je vlastne zdrojom frustrácie. Po rokoch rokovaní mier je naďalej nedosiahnutelným a palestínčanom sú odopierané ich nespochybniteľné práva na suverénny štát arabské štáty v roku 2002 vypracovali arabskú mierovú iniciatívu, čo je komplexný balík, ktorý sa zaoberá všetkými aspektami konfliktu. Na nešťastie Izrael stále pristupuje k, mieru, k vojnovým riešeniam, zabera palestínske územie a rozšíruje osady. Jeruzalém, sveté mesto, zažíva veľmi znepokojujúci vývoj, ktorý ovplyvňuje budúcu harmóniu medzi náboženstvami a nad ich rámec. Európska únia dobre koná v tom mysle, že najprv odsudzuje pochybenia a využíva tie možnosti, ktoré má diplomaticko-ekonomického charakteru za účelom toho, aby sa obhajoval mm, krehký mier a aby sa obhnárneho práva. Nemala by tu byť žiadna beztrestnosť, ak sa porušuje medzinárodné právo. Libanon sa snaží si zachovať svoju stabilitu a politickú kohéziu. Máme tu koaličnú vládu, ktorá sa zameriava pre všetkým na to, ako zlepšiť bezpečnosť, snažíme sa riešiť ekonomické a sociálne potreby našich obyvateľov a myslíme samozrejme na to, že je dôležité, aby sme čo najskôr zvolili prezidenta a je dôležité zabezpečiť dobré fungovanie inštitúcií. Vy, čo pôsobíte v Bruseli, iste chápete, že nie je vždy jednoduché dosiahnuť koncenzus. Moje posledné posolstvo sa týka nádeje libanonský model umiernenosti, tolerantnosti a spolnažívania funguje pomerne dobre napriek obrovskému tlaku a napätiu a to na sociálnej a verejnej úrovni Libanon je stále centrom umiernenosti v regióne. Je tu veľká odhodlanosť a ukázalo sa, že tento model je dôležitý, ak chceme zabezpečiť lepšiu budúcnosť. A samozrejme, ja som pripravený zodpovedať v zmysle vašej tradície otázky, som vám teda k dispozícii. Ďakujem pekne dáme slovo zástupcovi delegácie pre s Mašrekom. Pán predseda, pán premiér, ďakujeme za to, že ste prišli, ako povedal pán Brok. Chcem sa vyjadriť nielen ako člen AFETu, ale aj ako podpredseda medziparlamentnej delegácie Mašrek. Pán premiér, vy ste povedali, že váš, váš štát je vystavený obrovskému migračnému tlaku zo Sýrie. Títo utečenci predstavujú už 18 libanonského obyvateľstva. To je obrovské číslo. Vo Francúzsku by to bolo 12 až 15 milión osôb, týchto 18 Takže naozaj e, v mene všetkých našich kolegov musím povedať, že je to obdivuhodné že ste toto na seba prevzali. Program OSN popravinovej pomoci už nemá peniaze a pozastavil svoju pomoc. Vieme, aké sú tu rizika, aká neistá je situácia utečencov a preto je to podľa mňa nezodpovedné. Pán premiér, ako vám môžeme pomôcť my v Európskom parlamente, ako vám môžu pomôcť európske inštitúcie, aby potrebná pomoc bola k dispozícii pre vašu krajinu. Konflikt Sýrii má aj politické dopady na Libanon. Videli sme, že Hizbalách sa odkláňa od svojej pôvodnej misie v úvodzovkách, rezistencia voči Izraelu a začína Bašara al-Asada podporovať aj vojensky. A je tam um, aj nepriateľstvo medzi sunitmi a šítmi E, po tom, čo v e, roku 2005 bol zavraždený Rafik Hariri, je to prvá veľká udalosť medzi e, šítmi a sunitmi. Môžete nám vysvetliť, pán premiér, ako je to s týmito konfesionálnymi náboženskými napätiami, ako sa to odráža na dnešnej situácii um, Libanonu, tieto, tieto náboženské napätia. Ďakujem. Ďakujem. Pán predseda, pán premiér, chceme sa poďakovať za to, že ste prišli. Ďakujeme za prezentáciu. Mm, hovorili sme, že váš štát je vo veľmi citlivom regionálnom kontexte. Vy žijete v závažnej politickej kríze a Prezident e, pred niekoľkými mesiacmi ukončil svoj mandát. Vy ste 10 mesiacov potrebovali na sformovanie vlády a teraz prebieha diskusia o možnosti zmeniť volebný zákon. Ak to správne chápem, je tu konflikt, ak som to správne pochopil, je tu problém so zvolením 64, respektíve 68 poslancov parlamentu na základe proporcionálneho systému. Zvyšok je akceptovaný na základe, ten sa volí na základe väčšinového volebného systému. Myslíte si, že v dohľadnej dobe, možno nie do konca roka, ale v dohľadnej dobe dôjde k nejakému konsenzu? Je to možné, alebo sa bude táto kríza predlžovať až do budúceho roka? Thank you, chair. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán predseda vlády. Salam, ja by som vás chcel aj tradične uvítať. No a tá otázka, o ktorej s nami diskutujete, pokiaľ ide o tie ťažkosti, ktoré zažíva Libanon, pokiaľ ide otázku utečencov, ktorí prichádzajú z Sýrie, Takže všetci vieme, aké sú problémy v súvislosti so Sýriou a pokiaľ ide o ISIS. Ide o to, čo robí vaša vláda, aby zabránila izbaláhu, aby zhoršoval situáciu v Sýrii. A pokiaľ ide o otázku ISIS, je zložité si uvedomiť, ako je možné, že v takomto, takéto krátkej dobe ISIS dokázal zabrať takéto veľké časti krajiny? Kto vlastne podporuje ISIS a aký je váš názor, ako dlho bude trvať tento boj? No a potom ešte je tu o niektoré zásadné otázky týkajúce sa Palestíny a v všeobecnosti Blízkoho východu. Mnohé štáty sa tým zapodievajú a chcú riešiť tento problém. Myslíte si, že uznanie Palestíny by pomohlo alebo naopak bránilo mierovému procesu. Ďakujem pekne. Uh, pán Tenok, ďakujem pekne, pán predseda, tu som, pán predseda vlády, vítam vás v mene EC, Európskej skupiny ECR, čo je tretia najväčšia uh, skupina. My súcitíme s uh, Libanom, čo je malá krajina, veľmi zložitej situácii, sú tam mnohé externé faktory, ktoré destabilizujú tak každodennej báze vašu krajinu a chápeme, že je tam aj tá proxy vojna vo vašom susedstve, takže začal by som asi tým, že čo sa objavilo v Euronews je, že vlastne vaša tajná služba eh, má dolapila syna eh, vedúceho predstaviteľa ISIS eh, al-Baghdadiho, tak chcem sa spýtať, aká, aká je tá situácia, aká je to vlastne s tými rukojemníkmi, ktorý má ISIS. No a potom, pokiaľ ide o prokurskú stranu v Turecku, kde sa hovorí o tom, že ISIS dokonca mohla zahájiť útoky z tureckej strany hranici, hranice na mesto Kobáne. Mm, ide o oblasť, ktorá mala byť pod kontrolou tureckých bezpečnostných zložiek. Potom tam bola uh, bomba v aute, ktorá sa dostala cez hranicu a sú tu, ďalšie, sú tu krajiny ako Turecko, Katar a ako oni vlastne reagujú na eh, hrozbu, ktorá znamená ISIS. Ďalší rečník. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o medzinárodné spoločenstvo, a pre všetkým je to USA, Európa a pár ďalších aktérov, jednoducho nevedia poskytnúť žiadnu odpoveď na problémy, ktoré zažíva váš región a chýbajú vlastne konkrétne aktivity alebo dokonca chýba aj humanitárna pomoca. Pomoc. Je tu teda absencia politických riešení, vidíme to, Palestína tak povedať stagnuje, nevia sa žiadnym smerom, je tu rokovací proces, ktorý nič nemení. Izrael porušuje štvrtú ženevskú, ženevský dohovor, je to vlastne najdlhší proces kolonizácie v e, dejinách ľudstva, trvá to viac ako 50 rokov. Pokiaľ ide o Sýriu, tak demokratická opozícia vlastne e, prešla tak povedať do rúk e, ISIS, náboženských fanatikov. Je to vyjadrenie zúfalstva, je to reakcia na to, že tu nie sú žiadne riešenia. Arabská liga v Bejrute nenašla žiadne riešenia. No a potom pokiaľ ide o Libanon a e, Jordánsko, to sú tak povedať dva, dva útesy v búrke. Vidíme, že napríklad terorizmus na Sinajskom polostrove je čoraz silnejší, pričom Egypt tiež nie je demokratický štát. No a potom tu ešte izraelsko-palestínsky konflikt. Je o to, že my v EÚ neustále máme krásne vyjadrenia, výbornú retoriku, nič nerobíme neposkytujeme ani dostatočnú humanitárnu pomoc, pokiaľ ide o to ničenie. Jednoducho politika tu zlyháva, ako vy to vnímate, ako vy vnímate e, aktivity EÚ, čo robíme, čo nerobíme ako sa pozeráte na ďalší vývoj situácie. Po uľahšiť situáciu upokoji alebo nastane explózia. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Srdečne vás vítam, pán Ehm, premiér v rámci rokovaní v Dohy sa podarilo, aby sa vlastne zhodli e, libanonské sily na prezidentskom kandidáte. Potom nastal istý vývoj. Arabská liga zohrávala určitú úlohu a do procesu bol zapojený aj minister zahraničných vecí Saudskej Arábie, a Sýrie a za Francúzsko tam bol pán Kušner. A tá dohoda, ktorá sa dosiahla, tak vlastne platila do mája a potom sa uskutočilo 5 zasadnutí parlamentu, aby zvolili prezidenta, teda celkovo od maja 2014. A pokiaľ ide o voľbu prezidenta, tak o to, že tie štáty, ktoré sa miešali do situácií minulosti, aj teraz sa do nej zamiešajú, takže celá situácia sa komplikuje a mm, ide o to, že či by sa tieto krajiny mali zamiešľať alebo nie, o tom, ako je to vlastne s pôsobením Hizbala a jeho zapojenie do sírskej krízy, aká je vlastne úloha libanonskej armády a samozrejme v takýchto situáciách je najhoršie to, aký to má dopad na život ľudí a ekonomiku. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam vás srdečne, pán predseda vlády, mene našej politickej skupiny. A chcel by som povedať, že veľmi si ceníme to, že ste prijali taký veľký počet zraniteľných uh, osôb. To je pre vás zložitá situácia, mám v zásade dve otázky. Vy ste hovorili o tom, že bola tam pomoc zo strany EÚ, potom aj členské štáty a EÚ poskytli pomoc celkovo objeme 3 miliard eur. Napriek ale tejto pomoci je tu veľmi destabilizujúci efekt na takú malú krajinu, ako ste vy, keď tu máte taký počet utečencov, takže ako vy sa na to pozeráte, čo konkrétne by som mal poskytnúť. A potom pokiaľ ide o politiku na Blízkom východe, všetko je prepojené so všetkým, takže som zvedavý na vaše komentáre, ktoré sa týkajú Palestíny. Je o to, že či vlastne je tam mierový proces, či to je teda proces alebo mier. No a my na úrovni EÚ tu máme určité historické povinnosti, nesmieme e, opustiť Palestínu, takže tam mnohé problémy spôsobili naše vlastné krajiny a pokiaľ ide o uznanie Palestíny, tu nadviežem vlastne na otázku, ktorá už bola položená, aký by vlastne bol prospech a dopad uznania palestinského štátu. Takže sú tu viaceré parlamenty v Európe, ktorí sa zapodívajú touto otázkou. Švédsky parlament, ale napríklad aj francúzsky. Takže ako vy sa staviete k tomuto procesu, k čomu to môže poviesť? No a potom ide o to, že čo vlastne mala vykonať EÚ, aby sa podarilo oživiť ten eh, vpred zamrznutý mierový proces na Blízkom východe. Ďakujem. Grazie, presidente. Ďakujem, pán predseda. A ja by som sa chcel pridať eh, k eh, poďakovaniu za tú úlohu, ktorú vaša krajina zohráva pri humanitnej pomoci utečencom. To skutočne predstavuje veľmi dôležitý prvok eh, hodnotenia eh, úlohy, eh, aby sme vás podporili v takto zložitej situácii. Z iného pohľadu, z geopolitického, je táto úloha veľmi dôležitá. Keby Európska únia začala rozmýšľať na svoju geopolitickú nad svojou politickou úlohou eh, v tomto dôležitom regióne. Z tohto pohľadu ma zaujímalo vaše eh, úprimné hodnotenie toho, čo Európa neurobila a naopak, eh, čo Európa dúfajme aj teraz za pomoci pani Mogherini urobiť môže. A zaujímalo by ma vaše hodnotenie krokov talianskej časti Unipol a zaujíma nás aj e, teda e, síla infiltrácie ISIS. Samozrejme, že tá si vyžaduje aj adekvátnu e, odpoveď. Je to delikátna, citlivá otázka, ale ozbrojené síly Libanonu, krajiny, ktorá je dosť ponechaná sama na seba, pokiaľ ide o podporu, ako som to spomínal, sú schopné e, čeliť takejto e, sile a je mm, pravdepodobné e, predstaviť si, že bude ešte nebezpečnejšia. Európa by sa takejto perspektívy mala predsa obávať. Mohli by ste nám podať aktualizovaný pohľad na to, ako to vyzerá s infiltráciou ISIS. Ďakujem veľmi pekne a vašej krajine želám všetko dobré. E, spoštovani gospod e, predsednik vlade, e, vesel... Ďakujem pekne za slovo. Vážený pán predseda vlády, som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a že si vás môžeme vypočuť. Ja som prednedávno navštívil Libanon a mohol som sa sám presvedčiť, v akej zložitej situácii sa nachádza vaša krajina a že vy si zaslúžite a potrebujete našu podporu. Európsky parlament váš parlament si rozšíril až mandát o dva roky, vy vlastne fungujete teraz bez prezidenta a ja môžem nadviazať na to, o čom hovoril kolega Preda. Myslím si, že bolo by asi lepšie, keby demokratické inštitúcie fungovali riadným spôsobom a je dôležité si uvedomiť, že samozrejme diverzita je isté obohatenie a e, viaceré, to znamená, že môže tu byť súžitie a mne by zaujímalo, aký je váš názor, kedy môžeme očakávať nejaké riešenie. Ďakujem pekne za slovo. Pán predseda, vážený pán predseda vlády, pokiaľ ide o Libanon, zdá sa, že vlastne sa mu podarilo byť nezapojený do vojny, okrem toho ešte konsolidovať vládu, pokiaľ ide o boje medzi sunitmi a šítmi. Sú samozrejme zložité, majú vplyv aj na Libanon, ale pokiaľ ide o Sýriu, tak e, to je krajina, ktorá je absolútne destabilizovaná a samozrejme vieme, že kto v regióne poskytol financovanie a čiastočne spôsobil to, že nastala takáto situácia. Ako vy sa pozeráte na tých, ktorí tam zorganizovali ten chaos? Ako vy sa potom pozeráte na vašu krajinu? Ako chcete postupovať, pokiaľ idete obrovské toky utečencov a čo môžeme vykonať ako EÚ? Grazie, presidente, e un sincero ringraziamento. Ďakujem, pán predseda, a úprimne ďakujem aj premiérovi Libanonu za jeho príspevok, príspevok jeho krajiny na tej e, šachovnici e, e, na Strednom východe. Naozaj ste modelom umiernenosti vo vašom regióne, ale je tam teraz veľmi silná hrozba, s tým súhlasím. Veľakrát sa spomínalo nebezpečenstvo ISIS, ale nemali by sme sa obmedzovať iba na to. Chcem pripomenúť aj al-Nusra, e, e, ich tvrdenia spred mesiaca, pokiaľ ide o e, Hizbola a hrozbu Mohameda al-Julaniho a riziko naozajstného konfliktu na území Lisabonu, Lisa, Libanonu medzi al-Nusra a Hezbollahom aby eh, teda Hezbollah eh, eh, v Sýrii potrestali. A teda napriek zložitej situácii, ktorú sme už spomenuli, a je to veľmi vysoké číslo utečencov, ktorí prichádzajú zo Sýrie, aj tak už máte historicky vysoký počet utečencov z Palestíny. Podľa vás, vaša krajina v tomto momente by bola schopná čeliť eskalácii nielen e, pokiaľ ide o e, ISIS, ale aj o Nusra Spola. Akú úlohu môže zohrávať v tomto kontexte Európska únia a aj misia OSN, ktorá už je prítomná e, u vás? A aký typ pozície a úlohy môžeme zohrávať aj v tej zložitej úlohe uznania Palestíny čo by mohlo obe strany príjmeť, začať znovu e, rokovať a e, zahájiť tak, e, teda vytvoriť tak základ pre trvalý mier. Ďakujem. Korvin Mike. Pán Korvin Mike, ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dnes som prekročil sírsko-libanonskú hranicu, vrátil som sa z konferencie, ktorá sa zoberá boja proti extrémizmu a terorizmu v Sýrii. A moja otázka na vás je nasledovná, akým spôsobom môže pomôcť vaša krajina a Asadovmu režimu, ktorá hrdinsky bojuje. Je tam sírijská armáda Al-Nusra, ISIS a ďalší. A som si istý, že ak ISIS vyhrá, tak potom sa zamerajú na Libanon a Izrael. Ďakujem. President, I start by expressing my high esteem and appreciation. Chcem začať tým, že poďakujem za vyjadrenia sympatií a za podporu, ktorú ste mi tu všetci vyjadrili. Ja som neočakával tak, e, taký veľký počet vyjadrení a otázok, ale vyjadruje to, e, ako vám záleží na Libanone a na libanonskom ľude, takže naozaj veľmi, veľmi pekne ďakujem za e, to, aké obavy máte a ako zdieľate náš údel. Väčšina vyjadrení sa venovala podobným témam. A s podobným aspektom v našej situácii. Bohužiaľ, čas je krátky a naozaj nemôžem zdlhavo odpovedať na všetko. Pokúsim sa odpovedať na niekoľko dôležitých bodov, tak aby som e, odpovedal na väčšinu otázok. Takže začnem našou vnútornou politickou krízou v Libanone. Áno, máme vnútornú politickú krízu. Doteraz sa nám nepodarilo zvoliť prezidenta. Museli sme predložiť mandát nášho parlamentu a ešte stále zápasíme um, s koaličnou vládou, ktorá sa snaží nejako prekonať túto ťažkú situáciu, ale ja môžem povedať aj to, že áno, demokracia v Libanone nám e, slúžila v dobrých aj zlých časoch. A našu demokraciu, našu ústavu stále využívame na to, aby sme niekedy vyriešili problémy a niekedy, aby sme ich nevyriešili. Ale kým máme demokraciu, tak som optimista, dúfam, že onedlho vyriešime našu politickú krízu. Ja som tu vo výbore pre zahraničné vzťahy medzi poslancami parlamentu a viem, že vy chápete dôležitosť e, udržania a e, zachovania demokracie. Libanon má dlhodobú tradíciu s týmto v regióne. Pokiaľ ide o konflikt v Sýrii a jeho prenášanie sa do Libanonu, A pokiaľ ide o otázku, ktorá zaznela viackrát, libanonská politická strana a jej zapojenie do konfrontácie v Sýrii. Tu chcem povedať, že keď bola vytvorená moja vláda, moja koaličná vláda, bude schopná predložiť ministerské stanovisko na hlasovanie o dôvere s jednou dôležitou pozíciou. Všetky politické strany vrátanie Hizbaláhu príjmajú politiku disasociácie, teda od, zanechávajú si odstup a dištancujú sa od toho, čo sa deje v Sýrii. Bohužiaľ, ale medzi tým, čo hovoria a realitou je rozdiel. My sme sa snažili túto politiku dištancovania sa implementovať čo najlepšie, ale v niektorých situáciách, aj v tom príklade, ktorý ste vyspomínali, to nefunguje jednoducho. Ale to nám nezabráni v tom, aby sme sa ďalej snažili implementovať túto politiku. Ja nemám kompletnú odpoveď zatiaľ, ale musím povedať, že toto je veľmi nevďačná a nelahká situácia. Pokiaľ ide o situáciu s ISIS, boli tu otázky, prečo k tomu došlo, čo sa skrýva za tým extrémizmom ISIS, môžem vám povedať, že dôvodom tohto je, že sa neumožňuje e, umierneným silám, aby prevažovali v regióne. A kľúč k umiernenosti v regióne je mierová dohoda. Pokiaľ nebudeme mať mierové riešenie, budeme mať stále viac a viac extrémizmu a bude sa objavovať stále viac a viac terorizmu. Teroristi sa snažia povedať svetu, že oni sú supermani tohto, tejto doby. Využívajú veľmi e, šikovným spôsobom sociálne aj iné médiá, aby propagovali svoj obraz. Mierové riešenie v regióne okamžite e, posilní umiernené sily a zastaví extrémizmus. A preto ja vyzývam na riešenie palestinského konfliktu, palestinského prípadu. Problém so sírskymi utečencami je veľkým problémom pre Libanon, to je pravda. My sme naozaj už preťažení, uh, už to prestávame zvládať. A preto potrebujeme viac humanitárnej pomoci, viac finančnej podpory, e, viac podpory pre našu infraštruktúru, pre naše inštitúcie. A preto pred pár mesiacmi sme zaviedli e, nový prístup, ktorý zohľadňuje nie iba utečencov, ale aj hostujúcu komunitu. Aby sme boli schopní zvládnuť toto bremeno, musíme posilňovať aj príjmajúcu komunitu. A toto presne je oblasť, kde nám veľmi Európska únia pomáha. A tá európska pomoc e, je úspešná aj vo vojenskej oblasti, pretože našej armáde poskytuje EÚ expertízu. a tá armáda bola schopná nastoliť právo a poriadok v štáte napriek e, týmto regionálnym napätiam. Urobili sme veľa, aby sme nastolili právo a poriadok, ale takisto aj na to, aby sme e, odstránili sektárske napätie, pretože extrémisti chceli práve takéto zdroje napätia využiť na to, aby destabilizovali krajinu. Takže poviem áno, Európska únia náš môže podporovať viac a viac svojou politikou susedstva, tým, že bude otvárať nové cesty s regiónom a na to samozrejme EÚ potrebuje plnú podporu parlamentu svojho legislatívneho orgánu. A ja verím, že vy budete EÚ v tomto úsilí podporovať. A veľmi to oceňujem. Pokiaľ ide o talianskú účasť, áno, my veľmi oceňujeme túto pomoc. Dúfame, že pretrvá v posledných 9 rokoch od roku 2006 Nám to veľmi pomohlo po izraelskej invázii do Libanonu. Pomohlo nám to udržať stabilitu a mier v južnom Libanone vo veľmi dôležitej časti Libanonu. Potrebujeme v Libanone nový volebný zákon a ten musí posilniť našu demokraciu No a na základe toho potom zvolíme aj nového prezidenta a naplníme to, čo hovorí naša ústava o suverenite a slobode v Libanone. Ukončím to tým, že poviem, že napriek politickej kríze a napriek napätiu v tomto regióne chcem povedať, že náš menový systém a náš bankový systém je veľmi úspešný napriek všetkým ťažkostiam a to je vhodné prostredie pre investície v Libanone. Libanon má veľmi dynamickú ekonomiku a my by sme veľmi ocenili, keby sa toto vzalo do úvahy. A boli by sme radi, keby Európska banka pokračovala v projektoch, ktoré začala v Libanone. Dnes som sa stretla aj s predsedom komisie Junckerom a s pani Mogherini. A oni mi takisto vyjadrili podporu a zámer ďalej podporovať Libanon. Toto sa premietne, dúfam, do bilaterálnej pomoci aj regionálnej podpory na podporu umiernených síl, ktoré vytláčajú extrémizmus. úspech extrémizmu a najmä ISIS eh, prišiel aj vďaka tomu, že pred eh, dvoma rokmi sa neprijalo dôležité rozhodnutie o Sýrii. Keby sa toto bolo vyriešilo pred dvoma rokmi, situácia nemohla, nemusela byť dnes taká vážna v Sýrii. Ale z medzinárodného hľadiska, poviem to úprimne, tá situácia bola naozaj zanedbaná a nakoniec to dospelo do toho bodu, kde je to dnes. Bol som aj na valnom zhromaždení OSN a pre mňa bolo prekvapením, a ešte stále je to pre mňa prekvapenie, keď počujem veľkých lídrov, ktorí sa ma pýtajú, čo si myslíte, čo by sme mali urobiť v Sýrii? A ja na to odpovedám, to, čo sa malo urobiť pred dvoma rokmi, nebolo urobené. A teraz bohužiaľ všetci sú stratení a majú pocit, že už nie je možné situáciu riešiť. Ale ja si myslím, že v Syrii je potrebné politické riešenie a politické riešenie zohľadňuje súčasnú situáciu. Viem, že Niektorí sa už snažia, idú smerom politického riešenia, ale určite si to vyžiada veľa odvahy, dynamiky, aj medzinárodnej agresivity, aby sme zastavili toto krvi prelievanie a toto zabíjanie, ku ktorému tam dochádza. Ďakujem ešte raz všetkým vám. Musíme už pokračovať našej návšteve, musím odísť. Dúfam, že sa stretneme v Libanone, keď nás navštívite. Jeden z vašich kolegov bol nedávno v Libanone a pozeral sa na situáciu z prvej ruky. Situácia u nás je bezpečná, všetko je pod kontrolou, takže môžete si užívať Libanon, ale zároveň získate aj dojem z prvej ruky, aká je tá situácia skutočne. Ďakujem ešte raz za túto príležitosť. Prime Minister, thank you very much. Ďakujem, pán premiér. Želáme vám aj vášmu národu všetko dobré, veľa šťastia. ISIS je hráčom, ktorý nechce rokovať a nechce kompromisy. A toto je situácia, ktorá všetko stále komplikuje. Stále viac a viac, pretože už sú potrebné vojenské riešenia predtým, než bude možné dospieť k politickému kompromisu. Ale to je otázka, ktorú už dnes večer asi nevyriešime. Ďakujeme vám za to, že ste dnes prišli. So you're coming to Lebanon in February? Vamos a empezar con el segundo tema, el intercambio. Dobrý deň. Budeme sa teraz venovať ďalšej téme výmena názorov s Bernardínom Leonom, osobitný zástupca generálneho tajomníka OSN v Líbii. Som veľmi rád, pán Leon, že vás tu môžem privítať ako osobitného zástupcu a ďakujem vám za to, že ste akceptovali túto výmenu názorov s členmi výboru AFET Európskeho parlamentu. Náš parlament pozorne sleduje situáciu e, v južnom stredozemí a zhoršenie situácie v Líbii bolo zdrojom znepokojení pre nás všetkých. Po poslednom zasadnutí Rady pre zahraničné záležitosti sme sa na úrovni EÚ zaviazali e, schváliť a presadzovať určité opatrenia a snažíme sa v tomto komplikovanom texte takisto eh, presadzovať eh, národný dialog po tom zložitom rozsudku, rozsudku eh, líbyského, líbyského ústavného súdu o volebnom zákone. Hovorilo sa o tom, že tu nie je riešenie, ale napriek tomu súčasná kríza sa nedá vojensky vyriešiť. Ja vám dám veľmi rád slovo predtým, než začneme s výmenou názorov s otázkami. Čiže máte 10 rokov na to, aby ste vy, pardon, 10 minút, aby ste vyhodnotili e, súčasnú situáciu v Líbii a povedzte nám, pán Leon, ako môže EÚ prispieť k zlepšeniu celkovej situácie v tejto krajine príjemný večer. Som veľmi rád, že som opäť v Európskom parlamente po tom, čo som tri roky bol súčasťou Európskej únie. Mi veľmi e, chýba Brusel. Možno vás to niektorých e, prekvapuje, Niektorí moji krajania možno nemajú radi Brusel, ale ja mám Brusel veľmi rád a takisto aj inštitúcie a ten život tu, takže som veľmi rád, e, že som späť a teším sa aj na výmenu názorov s vami. Viete, že e, situácia v Líbii je veľmi komplikovaná. Najmä za posledných 4-5 mesiacov sa Líbia dostala opäť do stredu pozornosti. Od júla dochádza e, v Tripolise k veľkým sporom, stretom. Islamistické milície sa opäť vynárajú a takéto milície chceli napríklad e, vyhnať policiu z letiska v Tripolise a kryjú sa politikou inklúzie. A okrem toho sú tam aj e, bývalí členovia Kadáfiho vlády, ktorí by sa radi podriadili politickým inštitúciám Líbie, ktorí by si radi podriadili demokratické inštitúcie Líbie a chceli by vykoľajiť demokratizačný proces. E, júl a nasledujúce dva mesiace boli dosť turbulentné, potom bol chvíľku kľud a potom v Bengázi a aj v ďalších miestach, napríklad západne od Tripolisu v horách, opäť prepukli nepokoje. No a to je už súčasná situácia, povedzme, z takého vojenského hľadiska. Európska únia a OSN reagovali za na tieto vojenské konfrontácie, ktoré mm, nám spôsobujú veľké obavy nám ako medzinárodnému spoločenstvu, pretože to má dopady, veľké dopady na Európu, má to dopady na susedov Líbie, je to veľké bezpečnostné ohrozenie Líbie. A takisto je na vzostupe terorizmus a utečenecké toky. E, Líbia mm, je jednou z najdôležitejších krajín Južného Stredomoria a každý problém Líbie sa týka aj Európy, aj všetkých e, susedov Líbie v Južnom Stredomori. A preto toto vyvoláva veľké obavy v EU aj v USA aj na iných miestach sveta. E, pokúšame sa opäť nastoliť politický proces v Líbii a ak to tak môžem nazvať, snažíme sa o to, aby sa dobre zorganizoval prechod v Líbii. Tie pojmy, ktoré sa používajú v iných štátoch, nadobúdajú trošku iný význam v Líbii. Keď sa hovorí v Tunisku o prechode k demokracii, tak v Líbii je to skôr prechod od diktatúry, ktorá bola zvrhnutá na e, systém, kde už neexistuje štátnosť, štát, e, nič tam vlastne ešte neexistuje z politického hľadiska. Ale Takisto došlo k veľkým mentálnym zničeniam. Politická e, kultúra celá bola zničená. Naozaj tam došlo k obrovskej deštrukcii. Viete, aké dopady môžu mať diktatúry, aké zničujúce dôsledky. A toto presne pociťuje aj Líbia. Líbia sa teda nachádza teraz v tranzitnej, prechodnej situácii a e, medzinárodné spoločenstvo teraz veľmi pozorne sleduje Líbiu. So snemovňou reprezentantov sa teraz pokúšame spolupracovať. Je to jediná inštitúcia, ktorá vôbec existuje v Líbii, ktorá má poslancov zvolených. A to sú vlastne poslanci, ktorí boli od začiatku eh, v parlamente v Tripolise po tom, čo padol režim v Tripolise boli zablokované zasadnutia parlamentu. A v novembri najvyšší líbyjský súd prijal rozhodnutie, bez jasnej inštitucionálnej schémy v štáte, ale s podporou bývalého národného kongresu v Líbii. Ale táto snemovňa reprezentantov ehm, to už nie je líbyský parlament. Prečo? Preto sa e, celý politický proces v Líbii skomplikoval. Um, nech sa už pozeráme, ako chceme na toto rozhodnutie Líbyského najvyššieho súdu. Je ťažké to nejako interpretovať z rôznych uh, dôvodov, o tom môžeme hovoriť neskôr, ale nech už to interpretujeme akokoľvek, tak je zjavné, že v teréne došlo k zmene za prvé preto, že ani jeden z týchto dvoch parlamentov teraz nemá opozíciu a pritom e, jeden z princípov, na základe ktorých sme pracovali, bol ten, že legitimita prichádza mm, vtedy, keď sú do parlamentu začlenené všetky strany, ale ani jeden z týchto dvoch terajších parlamentov v e, nesplňa túto podmienku, takže nemá plnú legitimitu. A takisto vnímanie jednotlivých aktérov sa zmenilo. Národný kongres v súčasnosti e, vníma sám seba tak, že sa považuje za silnejšiu inštitúciu ako v minulosti a preto aj my musíme uspôsobiť svoju prácu v teréne a po tretie, niektorí z protagonistov tohto dialógu Boli to poslanci, ktorí blokovali zasadnutia. Títo poslanci e, akceptovali rozsudok súdu, i keď medzinárodné spoločenstvo nechce alebo nemôže kvôli nejednoznačnosti textu preniknúť k jadru veci, ale my musíme zmeniť svoj prístup k celému procesu a tomu sme venovali posledné tri týždne. V tejto chvíli sa už blížime tomu, že by sme mohli ohlásiť návrat politického procesu. Dúfame, že k tomu dôjde čoskoro. Dúfame, že v následujúcich dňoch a v následujúcich týždňoch sa vrátime do toho miesta, na to miesto v Líbii, ktoré si dohodnú tieto dve strany a naštartujeme opäť politický proces. Principiálne dohoda existuje na všetkých stranách, ale musíme pracovať ešte na niektorých detailoch, aby sme potvrdili, že to bude skutočne tak. Zajtra prebehne tu v Bruseli dôležitá ministerská schôdza. Cieľom bude, aby medzinárodné spoločenstvo podporilo niektoré strany, ktoré majú najväčší vplyv a ktoré chcú návrat k politickému procesu. A vzhľadom na tú otázku, ktorou sme začínali, čo môže urobiť EÚ, k tomu poviem, že z perspektívy OSN Európska únia môže urobiť veľmi veľa na politickej úrovni, pretože je to zásadný partner pre Líbiu na rozdiel od ďalších susedských štátov. EÚ je partner, ktorý je vnímaný ako neutrálny, má obrovský vplyv a veľkú schopnosť preniknúť k jadru v Tripolise aj v Mizrate, v oboch mestách. A Európska únia a rôzni vyslanci členských štátov, ktorí sú aktívni a ktorí neustále koordinujú svoju prácu s EÚ a s OSN. To dokazujú jasne, veľmi aktívne, veľmi konštruktívne v celom politickom procese. Ekonomicky je EÚ takisto zásadným partnerom. Z EÚ má Líbia najväčšie percento výmeny vo všetkých oblastiach a smeroch. Ako viete, my sa zameriavame najmä na er- energetické produkty, ktoré má Líbia. Európska únia je teda dôležitým hospodárskym partnerom, ktorý má nielen zodpovednosť, ale aj povinnosť povinnosť vysvetliť líbyským partnerom, že iba vďaka politickej dohode, iba tak, že nastane akceptovaná situácia, ktorú všetci budú akceptovať, iba tak bude možné zachovať ekonomické toky, hospodárskú výmenu. Ale ak bude naďalej pretrvávať absolútny chaos tom, čo kto kontroluje. Že nebude jasné, čo sa deje s Centrálnou bankou, s Libijskou investičnou agentúrou, čo sa deje s brigádami, ktoré chcú kontrolovať ropné plošiny a čo sa deje s veľkými telekomunikačnými spoločnosťami, je tu medzinárodná situácia, kde mnohé európske štáty uznávajú jeden parlament a jednu vládu, ale tá vnútorná právna štruktúra v Líbii uznáva ten druhý parlament. A to má vplyv na európske podniky, ktoré obchodujú s líbyskými. A preto, ako hovorím, je to otázka zodpovednosti, ale aj nutnosti. Európa musí vysvetliť, líbyským partnerom, že musí vyriešiť túto situáciu, že musí dospieť k politickej dohode, a to aj preto, aby Libia odzdravila svoje hospodárske styky so zvyškom sveta, najmä s Európou, ktorá je hlavným hospodárskym partnerom. Európa môže napomôcť aj v bezpečnostnej situácii, pretože európske štáty sa zapojili v najväčšej miere do revolúcie, do povstania proti Kadáfimu. Takže obe strany, ktoré proti sebe stoja v tomto konflikte, vnímajú Európu ako zásadného partnera v tej revolúcii. Je to zásadný partner pri budovaní novej Líbie, ktorá takisto obsahuje aj bezpečnostné aspekty. Toto veľmi súvisí s otázkou bezpečnosti a otázkou terorizmu. A je tu aj to, že sama Európska únia trpí prítomnosťou teroristických skupín. Viete, že toto sa ukazuje veľmi v Darná alebo v Bengázi, na východe, ale aj na juhu e, krajiny, kde je tiež EÚ aktívna, v celej oblasti Sahelu. Tam sme veľmi znepokojení s mm, tým, že tam dochádza k rôznym pohybom. Hovorilo sa, že sú tam džihadistické výcvikové tábory v južnej Líbii a dokonca možno aj v západnej Líbii, síce menej. A v niektorých oblastiach sa hovorilo aj o tom, že sú tu džihadistické jednotky, ktoré by mohli operovať v Tunisku. A to vyvoláva obavy mm, mm, aj u iných štátov, napríklad e, v Alžírsku a predsa chceme aj stabilitu a bezpečnosť Alžírska a ďalších štátov. Takže EÚ je dôležitým politickým, hospodárskym aj sociálnym partnerom, aj bezpečnostným partnerom, je zapojená do politického procesu, pre OSN je takisto zásadným partnerom a myslím si, že ak v tejto chvíli vedie misiu OSN v Líbii Európan, tak je to práve z toho dôvodu, že OSN uznáva úlohu EÚ v tomto regióne. Ja tomu ne, nepripisujem nejaké osobné zásluhy. Myslím si ale, že týmto sa uznáva úsilie Európskej únie v posledných rokoch že sa uznáva, akú úlohu EÚ zohrávala. EÚ bola neutrálnym sprostredkovateľom, ktorý sa usiloval o stabilitu a politický pokrok južných štátov. Zahajujeme teda proces, ktorý by mohol byť poslednou príležitosťou pre Líbiu. Ak Líbici nebudú schopní využiť príležitosť, tak potom v nasledujúcich dňoch v tomto novom už druhom procese tak hrozí, že stratíme šancu na politické riešenie a bude dochádzať k väčšiemu počtu bojov, bude väčšia nestabilita. A ako som už povedal, je potrebné dať väčšiu úlohu tým, ktorí sa chcú už dostať konečne z tejto zložitej situácie, v ktorej sa Líbia nachádza. Je najvyšší čas vyslať jasný signál, je nutné, aby to EÚ aj Európske spoločenstvo urobili a aj Európsky parlament musí vyzvať na hľadanie politického riešenia. Neexistuje iná možnosť. Je potrebné ísť nad rámec jednotlivých záujmov. Musíme sa usilovať o kolektívny záujem medzinárodného spoločenstva v prvom rade. Takže to sú hlavné prvky, ale určite budeme mať možnosť ešte viesť dialog, prehlbiť určité veci a nájsť ďalšie oblasti, kde EÚ môže dobre pôsobiť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 Como tenemos más palabras, vamos a reducir el tiempo para que nos dé tiempo a participar a todos a un minuto y medio. Ďakujem a obmedzím teraz zoznam rečníkov na 1,5 minúty, pretože máme dlhší zoznam rečníkov. Slovo má teraz pán Pancieri. Myslím, že je potrebné využiť tú poslednú šancu Eh, na strane Líbie aj eh, Európy. Líbia by si mala uvedomiť, eh, čo, z čoho sa dopustila v Líbii. A treba si uvedomiť, že je to naozaj posledná šanca. A aj preto, myslím, by sme mali, myslím, zájsť za teda tie želania. Včera vysoká zástupkynia vystúpila tu na tomto mieste a uh, k možným iniciatívam jednotlivých členských štátov povedala, že nemá nič proti ním, pokiaľ e, budú zosúladené s, e, s Európskou komisiou a bude všetko prebiehať zjednotenie. Myslím, že to sú správne vyjadrenia, pretože naozaj niektoré e, chyby sme urobili na začiatku ak ich nepochopíme, tak bude ťažké e, pochopiť, čo máme urobiť teraz, pretože e, zasiahli sme v Líbii a potom sme sa vôbec nestarali e, o to, čo sa dialo následne a dnes platíme z politického, geopolitického a energetického pohľadu, aj pokiaľ ide o imigráciu. A hm, máme tu naozaj ISIS a terorizmus. A okrem teda e, vôle principiálne stretnúť sa, e, čo, ktorú preukázali jednotlivé strany, ako to bude vyzerať v realite. Musím povedať, e, že keď sa pozerám na libyskú situáciu, samozrejme dúfam, že všetko sa dobre skončí, ale mám veľké pochybnosti. Um, pýtam sa, ak nemáme plán B, čo potom, ak teraz sa nenájde dohoda, tak treba zistiť, či e, medzinárodné spoločenstvo e, sa e, rozhodne stať s niekým v Líbii, aké budú ďalšie potrebné kroky. Pán Tanok, tu som. Pán Leon, musím povedať, že Líbia bola naozaj katastrofou v najlepšom, e, v našej snahe sme snažili dať Gaddafiho, ale e, predčasne sme odišli. Žesko malo pravdepodobne e, malo, malo pravdu. Hrozí tam naozaj rozhodne krajiny. Teraz mám pár otázok. Mohli by ste podporiť tie terapné obvinenia, že niektoré členské štáty, ktorým patrí aj môj, v podstate trénovali niektoré z milícií a mysleli si, že to pridá Eh, k bezpečnosti a tí sa vrátili do Líbie a eh, bojujú ako džihadisti. To je teda absolútne fiasko. A eh, po druhé, úloha Kataru v podporovaní takýchto extremistických skupín, ako sa Šaria, máte, môžete to nejako potvrdiť a ako to postupuje konkrétne v teréne a Eh, počuli sme o rozsudku eh, v Tripoli. Moje libyské kontakty hovoria, že sudcovia tam boli zastrašovaní a preto ich rozsudok sa nebude môcť vnímať ako e, nestranný a teda e, bude ťažké vnímať ich rozsudok ako nezávislý. Ďakujem. Pán Nart, hovoríme o Líbii, ktorá, mi, ktorá mi prípada fantasmagorická. Takzvaný e, Všeobecný národný kongres, ktorý e, sídli v Tripolise, je tak málo reprezentatívny ako rad poslancov, ktorý bol zvolený 18 hlasmi, ale musíme mať nejakého partnera a musíme sa na niekoho obrátiť ale ak to nebude nejaká skutočná sila, tak to bude mať iba metafyzické dohody, ale nebude to žiadna účinná dohoda v teréne. Máme tam totiž klany, kmene, brigády, rodiny, ktoré kontrolujú bohatstvo v krajine, pretože z toho žijú a nielen na severe. A chcem vám povedať ešte jednu vec. Nesúhlasím s tým, že by ste na vašom mieste neboli z nejakých osobným zásluhám. By ste tam práve preto, a to chcem uznať, nie je to žiadna náhoda, vďaka Bohu, vy si to naozaj zaslúžite. A ja chcem povedať, že naozaj e, som veľmi znepokojený tou druhou dohodou, ktorá sa pripravuje. Ak tam nebudú pričlenení šejkovia a rôzne kmene, skupiny, ktoré majú naozajstný vzťah e, k populácii, tak potom tu nebude žiadne hlasovanie, pretože v Líbii neexistuje hlasovanie a voľby, existuje tam kmeňový konsenzus e, a potom to k ničomu nepovedie. A tiež ma znepokojuje situácia na juhu Líbie, odtiaľ sa vyvážajú zbranie do všetkých e, smerov. Ja som na to upozorňoval, ale ukázalo sa, že som mal pravdu. Aká účinná pomoc, pretože viem, že žiadna účinná pomoc neexistuje. Plánujete okamžite, aby ste zablokovali hranice na juhu a snažili sa dostať ich pod kontrolu. Pokiaľ naozaj nepomôžete Nigérii, Nigérii Čadu a Sudánu, aby chránili svoje hranice, tak to budeme mať e, za chvíľu najväčší supermarket so zbraniami v celom Sahele. Ďakujem. E, pani Sagura, Sagura Fa. Ďakujem pekne. Uznesenie 2000, z 2014. po misii v Libanone e, vytvorila post e, e, vyslanca do Libanonu. Vy ste prizvali ľudí k rokovaciemu stolu Spomnuli ste e, teda e, porušenia e, základných ľudských práv a sankcie za ne. Vy ste pripomenuli v tomto dokumente, že v roku 2014 je tu vlastne hrozba pre bezpečnosť. Ja sa teraz chcem spýtať, kto je ten, ktorý už tak dlho ohrozuje eh, mier a vytvorenie eh, mieru eh, v krajine. A potom vláda v Tripolise hovorí, že vy ste za parlament Stonebrook. Aká je vaša pozícia? Je to pravda, pani Lochbiller? Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem, pán Leon, za vaše e, vyjadrenie. E, treba priznať, že je to veľmi zložitá situácia. V septembri e, sme prijali uznesenie, kde mnoho z európskych požiadaviek je už obsiahnutých. Povedali sme, že podporujeme váš mandát aj vašu úlohu podporať národný dialog na politickej úrovni, ale so všetkými aktérmi a tu sa chcem spýtať, či máte kontakt aj e, s jednotlivými milíciami. Máme e, e, správu od Amnesty, ktorá hovorí, že obzvlášť na západe, na západe mnohé skupiny robia, teda napadajú civilistov a dá sa to vnímať aj ako vojnový zločin. A chcela by som sa v tejto súvislosti spýtať, do akej miery máte s nimi kontakt a e, komunikujete s nimi. A ďalšia vec vlastne zo strany EÚ e, žiadame, aby tu pokiaľ možností sa viedol politický dialog, aká je teraz situácia migrantov v krajine, alebo aj e, tých, ktorí prichádzajú spoza južných hraníc. S kým ste o tomto diskutovali? Ďakujem. Ďakujem, kolega Castaldo. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán veľvyslanec, ďakujem vám za vašu e, prácu v dnešnej diskusii. Mm, tiež si myslím, že to je naozaj posledná šanca, aj keď mám teda určité pochybnosti, e, pretože e, táto vláda Stonbrook už nezastupuje časť svojho územia, teda nemôže byť efektívnym jej hovorcom. A e, pokiaľ ide o tie historické e, e, rozdiely medzi Džinek a Tripolisom, podľa vás, aké je vysoké riziko fragmentácie v priebehu budúcich mesiacov a krajín, teda fragmentácie krajiny? A veľmi zaujímavé sú vyhlásenia libyského veľvyslanca e, v e, Taliansku. Ten povedal, že je potrebný návrat NATO do krajiny, ale nie ako e, síly na zachovávanie mieru, ale naozaj síly, ktorá má bombardovať. Nemyslíte si, že toto je naozaj zlyhanie našej úlohy? Mali by sme v tejto krajine skôr e, sa snažiť e, budovať e, demokraciu. Nemali by sme byť vnímaní ako, ako automat na lacné bomby ich veľvyslanec nás žiada práve o takéto niečo. Neznamená to, že naozaj nám chýba jasná odpoveď, jasná, jasný návrh. Chýbal nám v minulosti, ale aj teraz. No a krajina už teraz E, e, naša krajina e, príjma tisíce libyských utečencov. Podľa vás, akú úlohu predstavuje konsolidácia demokracie a teda akú úlohu tu má aj Tunisko pre stabilizáciu situácie. Ďakujem. A teraz už má slovo pán Leon, pán Borgecio. Ďakujem pekne. E, budem sa sústrediť iba na jednu otázku, otázku imigrácie. Libia sa nachádza v, chaotickej situácii a e, vtedy je niekedy aj ťažké vnímať, akým spôsobom Ehm, tu dochádzajú tie migračné toky a kto ich vykonáva. Ja ehm, si myslím, že v tejto súvislosti by ste nám mohli eh, toho veľa objasniť. Určite to nie je sekundárna otázka. Niekto eh, právom totiž povedal, že na juhu Líbie E, sa naozaj veselo obchoduje so zbraniami. Celý, e, e, celá Líbia je súdom s pušným prachom, ktorý predstavuje obavy nielen susedných krajín. Ak je to teda pravdou, že je tam konštantný tok utečencov, kto riadi tieto toky? Sú to milície? Aká je úloha džihadistov? Eh, pokiaľ ide o tieto toky a aké sú rizika pre eh, medzinárodnú bezpečnosť, keďže pokiaľ eh, ide o mňa na západe, nie je to také zrejmé, o čo tu konkrétne ide. Aj my máme kontinuálne toky aj smerom do Európy, ozvlášť do Talianska, osôb, ktoré prechádzajú E, cez tieto regióny. Takže je to pre nás obrovská obava, e, ktorou by sme sa mali zaoberať všetci. Ďakujem, pán Gang. Uh, uh, Ďakujem, pán Leon, za vaše myšlienky na túto tému. E, Libia je veľmi dôležitá pre stabilitu a musíme pochopiť, že je to e, e, spoločnosť e, rozdelená podľa jednotlivých uh, kmeňov a Ako vidíte, teda znovu vytváranie kadafistických rojalistov. a ako eh, si môžete vysvetliť eh, to, kto eh, ovláda koľko z územia, aká ktorá skupina a kto presne sú džihadisti. ISIS, Al-Qaida alebo niečo iné. Ďakujem. Senora Gomez. Pani Gomez, ďakujem. Som veľmi rada, že ste opäť medzi nami. Eh, Bernardino, eh, keď teda eh, prichádzate teraz za OSN, je to naozaj nebezpečná úloha, ktorú máte. Viete, že ste boli, viem, že ste boli terčom útoku a prežili ste ho. Veľmi diplomaticky ste povedali, že je to posledná príležitosť pre Líbiu. Antonio Panzerito to z môjho pohľadu možno sme e, až teda za poslednou e, príležitosťou pre Európu. Pretože neviem, či všetci chápu, o čo ide. Je tam obrovské nebezpečenstvo. A videli sme, že sa to stane. Ja aj, aj vy nie. Nie je problémom, že NATO e, by to robil príliš skoro. Problémom bolo, že EÚ neprišla a nevenovala sa tomu, čomu sa bolo treba venovať, tej centrálnej otázke SSRDDR. Bolo jasné, že táto milícia sa eh, transformuje E, že sa prepojí s terorizmom a s organizovaným zločinom, ako sa to naozaj aj udialo. A mojou otázkou je, a ja vítam vaše úsilie nájsť e, nejaké e, mierové riešenie, ale toto musí byť podporené niečím silným. Ľudia tu hovoria o priamých susedoch. Vidíme, že Tunisko už veľmi trpí, má viac než pol milióna utečencov. Ale čo tí ostatní nie až tak blízki susedia, jeden z nich je veľmi blízky, Egypt, ktorý jasne e, interferuje, jasne podporuje jednu e, z skupín a Saudská Arábia je za ním. A čo Turecko a Katar, ktorí e, podporujú Mizurata a tí, ktorí sú pri moci v Tripolise. Ďakujem. E, teraz e, pán Korvin Mike. Ďakujem, pán predseda. Len dve stručné otázky. Poprvé, je možné, že najlepším politickým riešením by bolo rozdíliť Líbiu e, na tri časti? A ďalšia otázka Eh, kraj, eh, král, teda ich eh, by možno mohol mať vplyv na jednu z týchto častí. Možno máte pravdu. Ja sa pýtam iba, ja iba kladiem otázky. A ak tak, bolo by možno dobré uh, uvedomiť si, že uh, osredenie pána Gaddafiho bolo chybou le voy a hablar no en calidad de presidente, sino de diputado de Izquierda Unida en el GUE. Teraz eh, budem hovoriť ako poslanec za GUE NGL, nie ako eh, predseda. Chcem pripomenúť to, že zásah NATO bolo skutočnou katastrofou. Teraz, keď tu máme opäť toľko nepriateľských hnutí, škoda, že sme sa nevšímali tej alžírskej iniciatívy, ktorá spolu s Africkou úniou mohla priniesť iné riešenie. Mnoho mŕtvych, nevinných, humanitárna kríza, vypuknutie občianskej vojny, ktorá z Líbie robí štát v úpadku, destabilizácia celej oblasti. Čítal som správy eh, vo francúzskej tlači. Tam sa Líbia používa ako výcvikový tábor pre sírijských a egyptských islamistických bojovníkov za podpory Turecka a Katarok. Egypt eh, to dementuje, ale USA obvinili Egypt a Arabské Emiráty z bombardovania. Tunisský minister vnútra v alžírskej tlači hovorí, že Líbia je časovaná bomba pre Alžírsko a celý región. Veľmi nás nepokojuje pašovanie zbraní. Je to teda naozaj bomba, pretože sú tam GP, e, e, stratené navádzané rakety, rakety RPG, lietadla, 12 lietadiel zmizlo v Líbii, ktoré mohli byť použité, alebo mohli by byť použité pre operácie v Alžírsku alebo v Tunisku. Počítate so spoluprácou Arabskej ligy a Africkej únie? A ako to vyzerá s eh, kúp nákupov e, ropy, ložísk e, ropy, ktoré sú v rukách milície? Bueno, un conjunto de preguntas fáciles. Ďakujem pekne za slovo. Áno, sú to všetko samozrejme jednoduché otázky, ako všetko, čo súvisí s Líbiou. Pokúsim sa to, za, to zodpovedať pomerne rýchlo, aby som mohol pokryť všetky otázky. Pokiaľ ide o pokiaľ ide o medzinárodné konzultácie a spoluprácu s sednými krajinami. Samozrejme, táto spolupráca je zásadná, bez nej nie je možné ďalej postupovať. Koniec koncov spomínali ste to v rámci vašej otázky. Sú tu niektorí dôležité regionálni aktéry, ktorí majú zásadný vplyv keď už hovoríme o týchto aktéroch, tak tým nemyslíme samozrejme iba susedov. Egypt zohráva tiež dôležitú úlohu, a ide nám pre všetkým aj o štáty, ktoré sú ďalej geograficky vzdialené, nie sú teda v priamom susedstve. Turecko, Arabské Emiráty, Katar, to sú tiež štáty, ktoré majú významný vplyv. No a všetky tieto štáty podporujú túto iniciatívu. Takže predloží sa tento návrh za podpory všetkých krajín je nám známe, že majú priamy vplyv a myslíme si, že celkovo to bude veľmi pozitívne, pokiaľ ide o konferenciu, ktorá sa uskutoční zajtra. Je to skupina P3 plus 5, predtým to bola P3 plus 3. Takže sú to tri štáty, ktoré majú stále miesto USA, Francúzsko a, Spo- a Spojené kráľovstvo, potom ešte ďalšia skupina Taliansko, Španielsko, Nemecko, Malta a Európska únia. To je teda tá skupina, ktorá sa zajtra stretne. Je to skupina, ktorá veľmi úzko sleduje všetko to úsilie na úrovni OSN. Je to pre nás veľmi zásadná vec. Nechceme nikoho vylúčovať zo spolupráce, práve naopak, je to veľmi otvorená skupina. A pracuje sa veľmi intenzívne, napríklad v Madrid sme mali P5 plus 5, potom tam bol formát Kerry, kde boli aj zahrnuté štáty Perského zálivu a susedné krajiny, ktoré to tiež veľmi zaujíma. Teraz chceme zvolať ďalšie zasadnutie v tomto zložení, možno to bude tiež v Madride, čo by teda znamenalo, že budeme postupovať v rôznych konšteláciách, budeme sa snažiť zabezpečiť podporu v eh, pre medzinárodné spoločenstvo zo strany OSN. Myslím si, že je ešte predčasné nejakým spôsobom hodnotiť dopady rezolúcie 2174. Tam bola možnosť sankcií, ktoré by sa špecificky zameriavali na tie osoby alebo skupiny, ktoré nebudú súhlasiť s politickým procesom alebo ktoré budú ohrozovať bezpečnosť Líbie. Je to proces, ktorý už prebieha, sankčný výbor v New Yorku, ktorému predseda Rwanda vedie konzultácie s Bezpečnostnou radou, aby sa stanovilo, koho je možné takto potrestať. A tu ide o to, že kto vlastne podporuje ozbrojenú činnosť v niektorých oblastiach Líbie, môžu tam byť aj zástupcovia jednotlivých politických skupín, ktorí spochybňujú a zároveň komplikujú a bránia akékoľvek politické riešenie. Momentálne teda sa pracuje na týchto témach a tá misia, ktorou sa ja zaoberám, je do toho priamo zapojená. Samozrejme, my spolupracujeme, ak sme požiadaní o informácie, ale nie sme priamo zapojení do procesu uplatňovania sankcií ale vieme, že sa na tom pracuje veľmi intenzívne a myslím si, že čoskoro uvidíme konkrétne výsledky a potom vám budem môcť poskytnúť plné hodnotenie. Pokiaľ ide o otázku pána Panceriho, tu ide o iniciatívu, ktorá zároveň zareagujem na otázku pána Narta. Takže Nebude to združovať iba politických aktérov. Áno, bude tam isté politické centrum, to isté. Tam budú nielen politici, ale, ale bude to vlastne také širšie zastúpenie. To znamená, že politici, zákonodarcovia, ale aj zástupcovia regionálnych združení, tam ide o demokraticky volené inštitúcie, a Združenie občianskej spoločnosti. Ide o to, aby to bola inkluzívna skupina. Zároveň paralelne budú prebiehať samozrejme ďalšie zasadnutia. Prvá z nich sa bude týkať aj brigád, milícií a potom tam budú šéfovia jednotlivých klanov a kmeňov, ako hovoril pán, pán Nart. Oni zohrávajú veľkú úlohu v Líbii, majú významný vplyv a potom pôjde aj politické strany pokiaľ ide o predstaviteľov klanov a kmeňov. Tí sú veľmi dôležití pre všetkým na juhu a na východe, teda pre všetkým v vidieckých oblastiach, zatiaľ čo v mestských oblastiach a blízkosti Tripolisu zohrávajú dôležitejšiu úlohu politické strany. Takže, ako som už hovoril, štyri oblasti, politickí zástupcovia, miestna a regionálna úroveň, klany a kmene, politické strany. To je vlastne štruktúra, ktorá nám má pomôcť zabezpečiť zlepšenie pre nich, ale aj pre Európu. Prvé kolo rokovaní by sa malo zaoberať tzv. cestovnou mapou. Mala by sa vytvoriť vláda národnej jednoty a potom by sa mal obnoviť ústavný proces, ktorý sa medzičasom omeškal, ako je vám iste známe. A predpokladáme, že táto ústav mala byť schválená pomerne rýchlo, mala by sa odsúhlasiť v referende, tým pádom by sa stabilizovala situácia v krajine. Nebude to jednoduché, ale musíme sa o to pokúsiť. No a potom druhá fáza, samozrejme po úspešnom ukončení prvej fázy, môžeme pristúpiť niektorým ďalším inštitucionálnym otázkam. Je to teda dvojstupňový proces, je tam politické centrum, potom aj ďalšie fóra, kde budú zastupci ozbrojených zložiek, milícií, brigád, politických strán, kmeňových náčelníkov. Takže pevne veríme, že sa to podarí e, zabezpečiť v najbližších mesiacoch. Voláme to Gadameš 2. Potom ale samozrejme dôležité mať aj záložný plán, ako aj B, aj možno aj C. Takže my hovoríme, že máme Gadames A, B a C. Situácia sa tak rýchlo vyvíja a zhoršuje, že momentálne nie je jednoduché, ako sa bude vyvíjať tento proces. Samozrejme, na to by sme potrebovali už aj iné formáty, do toho boli zapojené skôr ozbrojené zložky, ozbrojené aktéry a skôr by to vyzeralo už ako tradičná mierová konferencia. Ja pevne verím, že je tu ešte možnosť, aby to vyriešili politickí aktéry ak je možné, by to politický proces, bude to zložité. Teraz došlo k novému bombardovaniu dokonca na západe krajiny, tam boli aj nejaké letecké útoky v posledných týždňoch. Nastal tam jednoducho vývoj, ktorý veľmi znepokojuje medzinárodné spoločenstvo. Ako iste viete, bojuje sa veľmi intenzívne aj napríklad v Bengázi. Takže pokiaľ je možné, samozrejme chceme to zrealizovať, čo ale neznamená, že sa nebudeme zamýšľať nad inými alternatívami pre ten prípad, že by politický proces nevyriešil všetky otázky. Pokiaľ je otázku pána Tenoka, vlastne nemám žiadne presnejšie informácie. Pokiaľ ide o tieto veci, ja som si prečítal správy, mal som isté informácie od kolegov Spojeného kráľovstva, Ide tu o problém, ktorý sa týka samotného Spojeného kráľovstva. Sú tam osoby, ktoré boli zapojené do istých sexuálnych útokov, ale ja nemám žiadne konkrétne informácie o ľuďoch, ktorí boli vycvičení v Spojenom kráľovstve v iných krajinách a potom sa z nich stali džihadisti, takže je mi ľúto, nemám k tomu nič viac povedať. Zase je to isté, pokiaľ ide o Katar, ktorý cvičí džihadistov, sú o tom určité, uh, hovorí sa o tom, ale nemám žiadne presné informácie, takže momentálne je to tak, že Katar veľmi aktívnym spôsobom podporuje politický proces, hľadanie politického riešenia. Ja si myslím, že všetci aktéry s vplyvom e, na Líbiu ide o to, že chápu, že krajina je na pokraji chaosu a nechcú, aby prepadlo do chaosu. Nikto nechce, aby vlastne tu nastal absolútny chaos v Líbii a snaží sa tomu zabrániť. Pokiaľ ide o letecké útoky v Bengázi, nedávne útoky pod heslom boju proti terorizmu, sú tu isté otázky. Ide tu o milície, nie je to súčasťou štátnych ozbrojených zložiek a my si myslíme, že jediný efektívny spôsob na boj proti terorizmu je využívanie štátnych inštitúcií. Áno, to je samozrejme istá spojené s istými otázkami. No a potom je tu ďalšia vec, že pán Hafter, to nie je isté, aké sú jeho úmysly. On vlastne pri, pri viacerých príležitostiach spochybňoval demokratické inštitúcie takže nie je jasné vlastne, aké sú jeho ciele. Využíva letecké sily a všetky prostriedky, ktoré sa nezameriavajú špecificky iba na teroristov. A hovorí sa, že sa to zameriava aj na civil, civilov. A to iste nie je spôsob, ako môžete bojovať proti terorizmu. Takto sa neboje proti teroristom. Môže sa to práve obrátiť, môže to zjednotiť ľudí proti nemu, spájať ich ľudí, ktorí by za normálne okolnosti sa nespojili. Pokiaľ ide o otázku šárie, tam sa ľudia e, vlastne spojili potom proti nemu. No a pokiaľ ide o medzinárodné kroky, tam ide vlastne oddelenie týchto ľudí. Možno niektoré medzinárodné kroky sú efektívnejšie ako jeho kroky, takže sú tu mnohé otázniky a ja si myslím, že to, čo robí pán Hafter, nie je veľmi prospešné. Asi najlepšia vec, ktorú mohol spraviť, je dať určitú šancu politickému procesu a nespochybňovať ten prechod, transformáciu a prípadné vybudovanie demokracie Samozrejme vieme, že to bude trvať veľa času, je dôležité vyvinúť veľké úsilie dovnútra aj navonok, ale myslím si, že je dôležité, aby tomu dal šancu. No a napokon, pokiaľ ide o rozhodnutie súdu, ako som ja už povedal, bude veľmi zložité zaujať stanovisko z viacerých dôvodov a medzi tieto dôvody platia aj tie obvinenia, že súd prijal toto rozhodnutie za účelom zastrašovania a ide o isté aktivity v Tripolise. Áno, to všetko je pravda a vlastne v posledných mesiacoch sa ukázalo, že v Líbii sú veľmi aktívne jednotlivé milície, brigády a to nie je nič nové. Tieto vojenské združenia už predtým pôsobili v Tripolise, teraz sú tam ale aj z iných regiónov. Takže nie je to jednoduchá situácia. V každom prípade tu nejde o právne veci, ale skôr o politické. Ak by tom bol jasný výklad tohoto rozhodnutia Najvyššieho súdu, bol by tam stále ešte politický problém v Líbii. Takže dôležité je hľadať politické riešenie, veľmi dôležité je mať medzinárodnú spoluprácu, pozbudzovať ich. No a potom pokiaľ ide o otázku pána Narta, tak myslím, že prvú som už odpovedal, pokiaľ ide o Gadameš 2, tak tam budú zastúpení kmeňoví a klánoví náčelníci. Pokiaľ ide o druhú otázku, samozrejme to je veľmi složité. Líbia má 4000 km dlhé pozemné hranice, je to veľmi priepustná hranica, ktorá ich spája s krajinami Sahelu, takže v zásade všetky problémy, ktoré sa týkajú Sahelu, terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, so zbraniami a drogami, tak toto je tam všetko zastúpené a iste viete, že štáty na juh od Líbie sú veľmi zraniteľné, jednoducho nie sú pripravené na to, aby bojovali s týmto nelegálnym obchodom a aktivitami. My musíme vyvinúť úsilie. Máme tu misiu, ktorá sa zoberá ochranou hraníc. Pevne verím, že sa rýchlo vrátia do Líbie a bude možné zabezpečiť efektívnu kontrolu hraníc, ale to je momentálne veľký problém na úrovni OSN. Pracujeme veľmi intenzívne, máme úzkú spoluprácu s EÚ, všetci sa musíme snažiť, totižto ani Líbia, ani Ostatné e, krajiny v regióne, e, južní susedia, nemajú dostatočné kapacity na to, aby tomu dokázali zabrániť. No a potom ide o to, že tí, ktorí sa tomu bránia, takémuto e, riešeniu, tak je to tak, že sú to ľudia častokrát z islamistického tábora, blízky džihadizmu, ktorí sa blížia radikálnemu islamizmu, ktorí nepodporujú politické riešenie, a to je jasné. Videli sme týchto ľudí v Tripolise, boli tam rozličné demonstrácie a myslím si, že čo je ešte šťastná konštelácia, že sú vlastne v menšine väčšina umiernených islamistov podporuje politické riešenie a je tam skupina umiernených, ktorí podľa mňa vytvárajú väčšinu a podporujú politický dialog, ale je tam aj teda tá menšina, extrémisti, ktorí sú toho názoru, že všetci islamisti sú teroristi a vlastne nie je s nimi o čom diskutovať. Takže máte tu takéto tábory a v momentálnej situácii, pokiaľ ide o tieto extrémy a pokiaľ ide o zbrojené zložky, a najradikálnejšie prvky v Líbii alebo hafterové zložky. Nevidíme tu jasné signály v tom zmysle, že podporovali politický proces, ale vedieme s nimi dialog, využívame príležitosť na to, aby sme zodpovedali otázky, ktoré sa týkajú týchto milícií. Samozrejme, s nimi rokujeme, pokiaľ ide o dosiahnutie politickej zhody, je to ťažké bez toho, aby to podporili ozbrojené zložky. Nie je možné niekomu vnútiť nejaké rozhodnutia, nie je možné získať politický kapitál z ozbrojených aktivít, zároveň nemôžete mať riešenie líbyjskej krízy, ak nejakým spôsobom to nepodporia ozbrojené zložky. Takže my s nimi vedieme rokovanie hovoríme o tom, že vlastne budú súčasťou toho procesu, ktorý rozbiehame teraz. No a pokiaľ ide o pána Kastolda a to riziko fragmentácie Líbie, myslím si, že Líbia vlastne už je rozdelená. To je jednoducho tá realita. Sú tam dva parlamenty, dve vlády. Potom na východe to kontroluje Hafter, zvyšku krajiny ostatní. Takže ide o to, že je tu veľmi zložité to pochopiť z hľadiska medzinárodného spoločenstva. Pani Gomeš veľmi správne povedala, že je to posledná šanca pre nich a pre nás, takže jednoducho takáto je tá situácia. A pokiaľ ide o juh, je tam istá dynamika, ako o tom hovoril aj pán Nart, takže tie rizika tam sú a je, čo sa musíme snažiť je spojiť krajinu, prekonať tú rozpoltenosť, lebo Líbia rozhodne nie je jednotná a súhlasím s vami, že platíme určitú cenu za neprítomnosť medzinárodného spoločenstva od roku 2011. Tunisko môže zohrať určitú úlohu pre všetkým na západe krajiny. No a potom, pokiaľ ide o migračné toky, neviem vám presne povedať, kto ich kontroluje Myslím si, že je to tak povediac v gestii mafie alebo organizované zločinu. Nie sú to nejaké politické skupiny alebo milície, čiže nemôžem obviňovať za tie migračné toky, ale je to teda situácia, ktorú ťažko môžeme v tejto fáze posúdiť lebo jednoducho tam, kde sú konfrontácie, boje, rizika, tam nefungujú inštitúcie, polícia, nefunguje administratíva. A toto všetko sa musí vyriešiť na to, aby sme skutočne mohli zodpovedať tú otázku, ktoré kriminálne združenia, mafie organizujú tento obchod s ľuďmi. Za rok sa touto cestou dostalo viac ako 100 tisíc ľudí. No a Džihadisti zohrávajú samozrejme dôležitú úlohu a teraz odpoviem aj tú otázku, ktorá sa týka toho, že kto sú vlastne tí džihadisti. Väčšina džihadistov v Líbii, v Darna a Bengázi to nie sú skupiny, ktoré by nejakým spôsobom verejne vyjadrovali svoju príslušnosť ISIS. Sú to skôr, tak povediac, klasické džihadistické skupiny, ktoré sú prepojené na Al-Kaidu ale je tu aj, tak povediac, mládežnícka džihadistická organizácia, ktorá hovorí o tom, že je prepojená na ISIS, čo nás trochu znepokojuje. Sú tu aj ďalšie skupiny, ktoré zatiaľ sa v tomto zmysle nevyjadrili, ale môžu to samozrejme neskôršie fáze spraviť. Pokiaľ je o Bengázi, tam je jedna takáto skupina, potom sú tam rozličné združenia, ktoré sú veľmi aktívne pre všetky meste Darna. A tie by sme mohli začleniť do zásade tej istej skupiny. Ja si myslím, že v tejto fáze osoby, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu za Kadáfiho režimu, teraz eh, nepôsobí nejako výrazne. Niekedy sa o tom hovorí, že sú viditeľní v Tripolise, ale skutočne tak nie je mm, pokiaľ ide o ten minulý režim, je zároveň ako dôležité úlohou, je dôležité podporiť politický dialog. Dialog sa týka ľudí, ktorí sa musia podielať na budúcnosti demokratickej Líbie. Myslíme si, že Tobruk by mohol predstavovať tieto sektory, aj keď je pravda, že sú tu aj niektorí bývalí členovia Kadáfieho režimu, ktorí sa snažia sa do toho zapojiť a snažia sa využiť tento konflikt. A snažia sa ho využiť na to, aby tvrdili, že Kadáfiho režim nemal nikdy skončiť. Áno, plne s tebou súhlasím. Bez medzinárodnej podpory nie je možná dohoda. Kľúčové krajiny nás podporujú, Európska únia je úplne zásadná. Musíme sa vyhnúť chybám, ktorých sme sa dopustili v minulosti. Ty si na ne mnohokrát upozorňovala. Nie je tu riešenie, ktoré by spočívalo v rozdelení Líbie, to je zjavné. Král Igris a jeho rodina by mohli zohrávať nejakú úlohu, ale myslíme si, že môžu hrať dôležitú úlohu najmä medzi východnými kmeňmi. Aj oni sa musia zúčastňovať samozrejme na budúcom riešení, ale nemyslím si, že je tu možnosť vrátiť sa k monarchii aspoň v krátkodobom horizonte a nemyslím si rozhodne, že by bolo chybné. Mm, myslím si, že nebola žiadna alternatíva k ukončeniu Kadáfiho režimu. Neviem, či sme ho mohli ukončiť lepšie alebo iným spôsobom, ale podľa môjho názoru každopádne alternatívou bolo dopustiť aby Kadafiho jednotky pred bránami Bengázy zrealizovali masaker v meste, alebo obrátiť strany a umožniť, aby revolucionári, e, revo, revolúcia zvíťazila, k tomu nakoniec došlo. Podľa môjho skromného názoru e, je to tak, že vtedy nebol čas na diplomáciu. Bolo by bývalo dobré, keby to tak bolo, ale Myslím si, že diplomatická iniciatíva nemala šancu prísť včas, pretože Kadáfiho síly aj osobitné jednotky už stáli pred bránami mesta. Osobitné jednotky už boli dokonca vnútri mesta, ale nikdy sa samozrejme už nedozvieme viac. Zajtra idem do Addis Abeby, e, robíme niečo aj v rámci Africkej únie. Zajtra zasadá kontaktná skupina s Africkou úniou a zajtra v Sudáne sa zasa stretnú susedské štáty, aby spolupracovali s iniciatívou OSN a budú diskutovať aj o svojich vlastných iniciatívach. Pokiaľ ide o nákup ropy od tých, ktorí sú aktívni, nejde iba o ropu, ale aj o finančné aktíva, o tom sme ešte nehovorili. Budeme ho- o tom hovoriť zajtra na ministerskej schodzi, ale medzinárodné spoločenstvo je veľmi znepokojené tým, že by sa hospodárske aktíva mohli zneužiť niektorými skupinami. Ako som hovoril, má to dôležité hospodárske dopady na všetkých medzinárodných aktérov a my musíme tomu zabrániť a to musí byť takisto súčasťou činnosti tohto parlamentu. Ďakujeme, pán Leon, hovorí predsedajúci. Prajeme vám veľa úspechov. Dúfame, že vaša práca povedie k zlepšeniu situácie v Líbii, v regióne a celkovo k zlepšeniu na celom svete. My vás budeme naďalej podporovať. Ďakujem. Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zu einer Frage, die uns noch lange. Kolegyne, kolegovia, ešte jedna otázka nás čaká, ktorá nás bude zamestnávať. Je tu správa, ktorej som spravodaj, pardon, je tu správa, technická správa, eh, ktorú budeme teraz preberať, budeme o nej hlasovať. Ak nie sú pripomienky, otváram hlasovanie. Ja Končím hlasovanie. Ešte nie. Končím hlasovanie. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za vynikajúcu správu.